Dobre, dámy a páni, takže navrhujem schváliť program s tým, že bod 9 týkajúci sa unijného colného kondexu a diskusie o návrhova takto otázke, diskusia o otázke o tovaroch, ktoré opúšťajú colné územie dočasne a potom sa doň vracajú. Toto posúvame na ďalšiu schôdzu. A to isté sa týka aj bodu 16. To je diskusia o dostupnosti nariadení, respektíve požiadaviek pre tovary a služby. Takže toto tuším až na november sa odklada, že? Takže s týmito dvomi zmenami Môžeme prosím program schváliť. Nemáme toho až tak veľa dnes na, po, na, dnes na popoludne. Chcem pripomenúť, že sa to webstreamuje, e-meeting, tam máte všetky podklady, ktoré potrebujete, obežník tiež. Tam sa zaoberáme hlavne spoluprácou medzi národnými orgánmi pre ochranu spotrebiteľov a príslušnú legislatívu, nariadenie CPC, ktoré je veľmi dôležité. Ďalej pripomínam, že bola 9. schôdza našej pracovnej skupiny o Uh, takto, že bude zajtra a 9. schôdza našej pracovnej skupiny pre jednotný digitálny trh. Budeme sa zaoberať novými návrhmi od komisie na tému roaming, a telekomunikácie a dopad na spotrebiteľov na vnútornom trhu. Teda prínosy a možné nevýhody pre spotrebiteľov. To bude v stredu, v stredu ráno. Vítam tu pani Birder, ktorá nahrádza Antanasa Guogu. A mne to nič bude chýbať, lebo ten naozaj tvrdo pracoval. Takže vítame, Katrin, dúfam, že budeš pokračovať tiež v tom duchu. Tešíme sa, že si prišla. Ďakujem pekne. Takže zápisnica. Predpokladám, že nikto nepredloží námietky do konca tejto schôdze, ak teda nikto nepredloží námietky, tak zápisnica bude schválená. Bod 4. Aktuálne informácie o trialogoch a podujatiach. Nič sa neudialo, takže nemáme ani žiadne informácie. Dobre. Takže zatiaľ to ide veľmi jednoducho. Prichádzame k bodu 6. Vytvorenie unijného programu na podporu špecifických aktivít, na posilnenie zapojenia spotrebiteľov a iných koncužateľov finančných eh, služieb. Eh, teda ide o ich zapojenie do unijnej eh, prípravy politík v oblasti finančných služieb od 2020. My sme Takto EKON je gestorský výbor. My sme podľa pravidla 54 pridruženým výborom. Rozpočtové otázky a zdieľané právomoci, pokiaľ ide o článok 1, 2 a 3. Tak toto sú veci, ktoré e, sú našimi témami. pánom Galtierim, predsedom Ekonu, som sa dlho zhovorala o kompetenciách a dospeli sme k tomu záveru, že konečné hlasovanie o rozpočtových otázkach e, musí byť konsenzuálne medzi obomi výbormi, takže bude to zaujímavé. Nikto e, nepožiadal o autorstvo tejto správy, takže to ostalo predsedničke. Takže takto. Prečo považujem túto správu za dôležitú? Myslím si, že je dôležité, aby tento výbor naďalej bol hlasom spotrebiteľov na jednotnom trhu a z tohto dôvodu ako náhle sa objaví mm, nejaký dokument, ktorý má dopady na spotrebiteľov, je dôležité, aby sa náš výbor vyjadril. V opačnom prípade sa môže stať, že v istej fáze už nás nebude nikto počúvať a že teda hlasy európskych spotrebiteľov, pokiaľ ide o európsku legislatívu, už nebudú vypočuté. Takže preto považujem dôležité prispieť do tej práce EKON v tejto oblasti. Toto konkrétne sa týka eh, vydelenia finančných prostriedkov, aby eh, sa lepšie financovali spotrebiteľské organizácie. Čiže toto je návrh dielne komisie, eh, vyčlenenie určitých prostriedkov v istom objeme pre tieto organizácie, aby sa teda nemohli ne mohli uchádzať a aby mohli teda zastupovať v otázkach finančných služieb spotrebiteľov. A spotrebiteľe naozaj o, takéto zastúpenie potrebujú. Mám ale určité obavy, pokiaľ ide o súčasné znenie, že sa tam hovorí iba o konkrétnych dvoch organizáciách, ktoré sa môžu o tie peniaze uchádzať a ja by som teda navrhla, aby to bolo poňaté otvorenejšie, aby aj iné združenia mali možnosť sa o tieto prostriedky uchádzať. Musíme zabezpečiť, aby spotrebitelia dostali za tieto vyčlenené peniaze e, čo najlepšiu hodnotu, teda pokiaľ ide o ich zastupovanie a preto e, potrebujeme väčšiu otvorenosť a transparentnosť. Článok 2, tam sa uvádza, že spotrebiteľské organizácie musia byť v stave zastupovať spotrebiteľov, ale nie je z toho znenia jasné, z toho znenia nariadenia, ako to má fungovať. Uvediem príklad, že by tu malo byť prepojenie s európskymi obchodovskými sieťami, ktoré po celej Európe fungujú teda aby obavy spotrebiteľov a ich problémy boli naozaj riešené a že spotrebitelia sami by mali mať e, právo priamo e, v takýchto konzultáciách sa zúčastňovať. A ďalšia dôležitá vec, záujmy tretich strán a sťažnosti. Tie komisia tiež musí zohľadňovať, pretože takéto niečo sa objavilo. Čiže toto tiež považujem dôležitú vec. Potom nezávislosť. Tieto dve organizácie sa vyjadrujú k práci komisie, ale komisia výročne stanovuje rámec toho, k čomu sa môžu vyjadrovať a toto sa mi eh, zdá byť eh, dosť zjavný konflikt záujmov, čiže taká určitá, mm, určitá štruktúra kontrol a rovnováh, aby tu bola zabezpečená značná miera um, tej uh, nezávislosti. A ešte ďalšia vec, um, revízna doložka v článku 9. Uh, tu by som tam chcela mať zapracovanú. Ďalšia vec, spotrebiteľské skupiny a iné bruselské združenia. Tam sa hovorí o spolufinancovaní 60 prostriedkov od komisie, 40 od inakiaľ. Ja by som navrhla, aby tých 40 aby e, to nebol zase rozpočet komisný. Čiže aby to nebolo 100% e, peňazí z komisie. Ehm, čiže ja by som navrhla, aby priame a nepriame kumulatívne spolufinancovanie brstovalo tých 60% a 40% by boli iné zdroje, možno 60% e, dalo by sa to možno zvýšiť, to nepriame by mohlo byť možno vyššie, ale naozaj e, tam musí byť nejaké financovanie z iných zdrojov, aby to nebol iba komisný rozpočet. Takže toľko som chcela povedať na úvod. Ja dúfam, že sa správodajcom z Ekonu stretnem, hoci viem, že v Ekone sa názory dosť rôznia na túto tému. Takže za EPP tu máme pani pánovú. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja tu nahradzam pani Vardera, ktorá je naštevná spravodajkynia. Keď som teda privolila, že e, to spravím, tak e, som nemala také problémy s hlasom. E, takže ospravedlňujem sa a ešte mm, budem viackrát vystupovať, takže prepašte, naozaj nemám v poriadku hlasivky. Prvý bod. Skupina EPP plne podporuje cieľ tohto návrhu. Naozaj je to dôležité, aby sme posunili dôveru našich občanov v európske finančné služby, tento systém a teda, že tie politiky naozaj realizujeme pre nich a je potrebné urobiť to najtransparentnejšie a najefektívnejšie. Pani Vajdere chce upozorniť na zo pár bodov, kde by podľa nej text mohol byť ešte vylepšený. Poprvé, nie je presvedčená, že by nebola možnosť, pokiaľ ide o tie dve organizátory, majú byť príjemcami, teda že nie je pochyb o tom, že vykonávajú dobrú prácu, ale e, spravodajkynia nie je presvedčená, e, že by názvy týchto organizácií mali byť súčasťou toho textu. Navrhuje miesto toho zamerať sa na ciele a požiadavky, pokiaľ ide o možných príjemcov. Pani Vádere ďalej má určité výhrady, pokiaľ ide o bod 3, článku 3, teda možné zlúčenie oboch príjemcov, a teda aké by to malo dopady finančné a operatívne. Kolegovia sa budú súhlasiť e, s tým, že aby sa zlepšili finančné služby pre spotrebiteľov v celej EÚ, e, že na toto je dôležité Ehm, lepšie si vypočuť ich názory, názory spotrebiteľov a iných koncových užívateľov v celej EÚ a preto sme toho názoru, že pokiaľ ide o aktivity tých príjemcov, že by tamto geografické pokrytie malo byť oveľa širšie. Teda takto by mohlo dôjsť k spolupráci medzi spotrebiteľskými organizáciami, pokiaľ ide o krajiny strednej, východnej Európy, severské krajiny, pobaltské krajiny, a teda, že by sa mohlo diať viac aktivít mimo Bruselu. To považujem dôležité, aby sme naozaj e, zlepšili postavenie spotrebiteľov aj konečných užívateľov. A Pani Vadere má tiež určité e, pochybnosti, pokiaľ ide o to spolufinancovanie, kofinancovanie. E, obe tieto organizácie sú od unijného financovania do veľkej miery závislé, čiže k tomuto by chcela viac informácií od komisie. A tieňová spravodajkynia sa teda veľmi teší na spoluprácu so spravodajkyňou, ako aj s inými spravodajcami, tak aby sa pripravili konkrétnejšie návrhy a pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. Dobre, teraz dostáva slovo pani Borzan. Ďakujem pekne. Uh, hovorí pani Stiller, ja tu pani Borzán uh, eh, nahradzam. Uh, Ehm, teda dovolím si prezentovať jej poznámky. Tie dve organizácie, Finance Watch a Better Finance, tieto prinášajú pridanú hodnotu príprave politik, pomáhajú spotrebiteľom, ehm, sporiteľom, mm, účastníkom dôchodkových fondov, maloobchodným investorom a tak ďalej, aby lepšie chápali európsku legislatívu a mohli sa na príprave európskych politik podielať. Máme tu finančnú krízu, Čiže naozaj sú takou dôležitou protiváhou tej dobre financovanej finančnej lobby, čiže je potrebné uznať ich obrovský príspevok. Obe organizácie majú široký, širokú sieť účastníkov a aktérov a naozaj sú veľmi významné e, pre spotrebiteľov a konečných užívateľov finančných služieb. Obe organizácie náležite využili alokované prostriedky a pozitívne sú aj ich výročné správy. Text, ktorý navrhuje komisia, je pre skupinu SAD priateľný, pokiaľ ide o finančnú zodpovednosť aj pridelené prostriedky a tento rozpočet, a teda túto, toto pridelné prostriedky aj podporíme. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pani Birder. Ďakujem. Áno, hneď sa púšťam do diskusie, hoci som ešte len dorazila, ale pani Charanzová, moja kolegyňa tu dnes nemôže byť, takže ja vystúpim v jej mene. Ona súhlasí plne s vašimi vyjadreniami, pani predsednička, pokiaľ ide o, obmedzenie, o obmedzenia v oblasti financovania a tak ďalej. Ale Financial Watch a Better Finance, tieto organizácie, e, myslím si, že keď majú to prostriedky, e, je dôležité zvorazniť jednu vec a to, že nemôže ísť o podporu antiglobalizačných e, protiobchodných alebo proti EU politik vrátane protestov alebo brožúr. Pani Charanzová je toho názoru, že pokiaľ ide o členov e, týchto organizácií, sú tam často aj veľmi lavicové odbory a že teda často sú úzko napojené na e, kampaň proti e, TTIP. A pokiaľ ide o ochranu záujmov spotrebiteľov, je potrebné, aby teda títo malí svoj hlas. A toto je celý ten e, rámec. E, nemalo by to financovanie ísť nad tento rámec a to by malo byť jasne zapracované v nariadení a komisia by mala zaručiť, že sa bude tento princíp e, pri schváľovaní výročného programu aj rešpektovať. Každá organizácia dostane až milión eur ročne to musím mať na pamäti a nemalo by to byť pre nich taký biankošek. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kto ďalší by chcel vystúpiť, prosím? Máme tu komisiu. Chcú vystúpiť? Pán Sales. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja vstupujem Fizma. A my túto legislatívu máme na starosti. A sme veľmi vďační, že výbor dnes o tejto téme hovorí. My to považujeme za, jedno, za relatívne jednoduchý návrh, pretože nadvezuje do veľkej miery na predchádzajúce pilotné projekty a prípravné aktivity, ktoré e, teda prebiehali po období 5 rokov, než sme predložili e, tento návrh. Chceme poskytnúť stabilnejšie financovanie spomínaným dvom organizáciám. Dovolte, aby som stručne spomenul e, tie časové obmedzenia tieto dve organizácie by mali snáď dostať mm, prostriedky už začiatkom budúceho roka od EÚ. Takže e, my si uvedomujeme, že e, svoje stanovisko budú vyjadrovať dva výbory, ale boli by sme naozaj veľmi vďační, keby tá práca mohla byť trošku urýchlená na tom či onom mieste, tak aby parlament naozaj mohol konečné stanovisko prijať No, niekedy okolo prijatia rozpočtu na budúci rok, lebo toto je teda napojené čiastočne na, to, na ten rozpočet, na to rozhodnutie o rozpočte. Ďakujem pekne. Um, could you possibly... Mohli by ste, prosím, zodpovedať na tie otázky, ktoré sa spýtali e, poslankyňa a poslanci a konkrétne pani Charanzova sa e, pýtala na zabezpečenie toho, e, aby sa tieto fondy využili na poradenstvo v oblasti spotrebiteľských otázok. Ja som tomu porozumela tak, že ide teda o poradenstvo v oblasti spotrebiteľských otázok. A teda treba, aby sme si uvedomili, že napríklad keď e, sme hovorili o ktorej prechádzajúcej smernici, tak dve agentúry alebo dve organizácie nám dali dobré poradenstvo alebo poskytli, alebo jak zrovna nie. Takže vedeli by ste sa k tomuto vyjadriť, teda či tie fondy budú vyčlenené na tento účel? I had a very opposite experience because I got very excellent information when I also was dealing. Ďakujem pekne. Ja mám zase opačné skúsenosti. Pracovala som tiež v rámci výboru Eko na jednej téme a chcem teda povedať, že ja mám teda opačnú skúsenosť. Podľa mňa to boli veľmi e, dobré vstupy z ich strany. E, na jednej strane je ten lobbying a potom toto je taká dobrá protiváha k tomu. Čiže ako to vieme lepšie zmanéžovať. Eh, aby sme teda počuli takéto hlasy spotrebiteľov v tomto zmysle. A teda pani Charanzová, tam bola, tam bola to otázka využitia tých fondov, to by ste vedeli na to nejako odpovedať? Áno, ďakujem pekne. Rád poviem, aj keď prvú som otázku nepočul, lebo som trochu meškal, tak sa ospravedlňujem. Pokiaľ ide o globálne politické ciele, tak eh, Treba si uvedomiť, že tieto dve organizácie prispievajú k tomu, aby sme mali viac vyvážené hlasy pri rozhodujúcom alebo pri procese rozhodovania v rámci EÚ. A je pravda, že v minulosti vydávali veľa stanovisk, veľa dokumentov, pokiaľ ide o rôzne, rôznu legislatívu, e, najmä pokiaľ ide o dôsledky finančnej krízy, ale takisto je pravda, že keďže sú tam isté obmedzené zdroje, tak nemajú kapacitu vyjadriť sa E, k všetkým aspektom legislatívy, najmä k tým, ktoré vychádzajú e, zo strany DG FISMA. V posledných rokoch ich bolo veľa. A potom do istej miery, do istej e, miery teda sa bola aj taká dohoda, že Better Finance, Better Regulation na jednej strane a potom budú nejakým spôsobom zdieľať tie svoje úlohy a to by bolo možno užitočné pri pripravovaní návrhov pokiaľ ide o to, aké, ako sa tieto e, financie budú využívať, tak máme tu klasický európsky program. Ten návrh, ktorý máte momentálne na stole, ten e, dáva e, dobré informácie, pokiaľ ide o ciele týchto organizácií. A potom už je to úloha komisie, ktorá je hlavným autoritou, ktorá je zodpovedná za využívanie tohto rozpočtu, tak ako je povedané v článku 5, bude to vykonané na základe pracovného programu, e, ktorý tieto dve organizácie budú musieť ročne predkladať a bude to musieť e, byť e, potom vyhodnotené strany komisie tak, aby sa rešpektovali tie pravidla, ktoré súvisia s pôsobením týchto dvoch organizácií. Čiže my si uvedomujeme, že treba veľmi opatrne prispôsobiť tým otázkam, ktoré sú uvedené v, bodu, v bode 1 a 2. E, Máme tam tie výročné správy, tie každým analýzujeme predtým, ako sa vykonajú konečné, konečné platby a potom tu bola externá štúdia, ktorá bola vydaná minulý rok a tam bolo veľmi pozitívne hodnotenie, pokiaľ ide tieto dve organizácie. A a potom na roky 2017-2020 eh, navrhujeme celkový, celkový objem, celkovú sumu takmer 7 miliónov, čiže 1,5 eh, milióna sa ročne eh, rozdelí medzi tieto dve organizácie, takže dostanú každý rok trochu menej a iba 60% na časť európskeho financovania 40% to budú tie teda už ich vlastné zdroje alebo dodatočné zdroje, ale budú mať istú istotu, e, pokiaľ ide o tie 4 roky, že teda nejaké zdroje budú mať aj z európskych e, fondov a teda tým pádom môžu na základe týchto informácií osloviť iných donorov. Mám ďalšie otázky. Ja keď e, som e, mala skúsenosti v tejto oblasti, tak jedenkrát e, tam bola táto účasť a jedenkrát nie. Takže podľa vás E, to teda predaná hodnota, keď to robia dve organizácie zároveň a potom z pohľadu EPP e, treba tieto dve organizácie menovať, alebo mali sme to nechať ešte otvorené, že by aj iná organizácia mohla e, sa o to uchádzať. A potom ste podali na pol milióna ročne. Viem, že v niektorých rokoch e, v, tie, tie, tie sumy boli vyššie, niekde boli nižšie zase, takže má tam byť takáto flexibilita podľa vás? A chcete sa nejako vyjadriť e, k týmto otázkam? Chceme to nejako, chceme ich pomenovať? Vymenovať? Ďakujem pekne, to je dobrá otázka. Už sme o tom diskutovali aj s právnymi odborníkmi a rozpočtovými odborníkmi a dopracovali sa k záveru, že nemusíme ich menovať. A druhá vec, Vychádzame z histórie posledných 5 rokov, kedy sme sa teda rozhodli, že navrhneme parlamentu a rade, aby to, tie európske financie išli priamo týmto dvom organizáciám, pretože za posledných 5 rokov sme robili každý rok tender a nikdy sa nikto iný v tom tendri neuchádzal. Čiže dopracovali sme sa k záveru, že pravdepodobne nie sú žiadne ďalšie porovnateľné centra expertízy čo neznamená, že po roku 2020 ten prístup má zostať rovnaký, ale na tieto 4 ďalšie roky by sme navrhovali tie granty priamo udeliť týmto dvom organizáciám. Budú nejaké ďalšie e, kontroly, a teda po, po, po tom, čo sme pre, to preberali aj s ďalšími zainteresovanými stranami, myslím, že to netreba rozširovať. Pokiaľ ide o tie financie na každý rok, tak tie sumy, ktoré boli uvedené v právnom návrhu, sú maximálne stropy. To neznamená, že musíme všetky tieto sumy aj reálne vyplatiť každý rok. Bude to vychádzať e, z vyhodnotenia pracovného programu na začiatku roka a na konci roka na základe e, vyhodnotenia výročnej správy. A pokiaľ sa im nepodarí všetky aktivity plne e, vykonať, e, tie, ktoré sa dohodli na začiatku roka, tak je možné, že konečné financovanie EÚ e bude nižšie než to, čo sa pôvodne navrhovalo. To je súčasť normálnych e, rozpočtových pravidiel. Čiže zakrým sa platí iba za to, čo sa aj naozaj vykonalo. Dúfam, že som teraz odpovedal, odpovedal takto na obidve otázky. Čiže časový harmonogram pre tieto veci bude veľmi tesný, keďže chceme tam vlastne dať tam aj hlasovanie, pokiaľ je ekon a rozpočtový e, cyklus parlamentu. Čiže 20. október e, je lehota na prvý text a potom 10. novembra lehota na pozmeňovacie návrhy, ale iba v angličtine. Práve preto, že toho času nie je názvyš. Ak máte nejaké návrhy, pokiaľ je veci, e, na ktoré by som sa mala pozrieť v tom prvom návrhu správy, tak prosím, e, napíšte mi e-mail a uvidíme, čo tam už do toho prvého návrhu. Ale možno budú iné návrhy, pokiaľ ide, alebo stranická, pokiaľ ide o tie témy, ktoré tu preberáme. Ale rada sa budem snažiť byť čo možno viac inkluzívna. Už v prvom kole. Ďakujem pekne. Ideme na ďalší bod na programe. Správe v Panova. Eh, iniciatíva Cloud, tam pripravuje správu ITRE, pán Schaffhauser je spravodajca, posunuli hlasovanie na neskôr, IMKO teda má čas na to, aby ešte prispelo a toto stanovisko pravdepodobne bude relevantné aj v kontexte legislatívneho návrhu, ktorý komisia pripravuje, pokiaľ ide o voľný pohyb údajov. A tento voľný pohyb údajov, táto iniciatíva. Pán Oettinger mali sme o aj dialog pánom Otingerom a pán komisár povedal, že to je jeho veľká priorita alebo hlavná priorita na budúci rok, na budúci rok takže je to naozaj dôležitá téma. Takže Eva Panova, nech sa páči. Thank you, chair. Uh, I'm glad I can present... Ďakujem, teším ma, že môžem tu predložiť návrh stanoviska a najmä to, akým spôsobom toto môže byť prospeš, prospešné pre výskumníkov, pre podniky, pre občanov a pre Európsku úniu ako takú. Ako pravdepodobne viete, bolo tu zhrnutie v apríli zo strany komisie, pokiaľ ide o európske cloudové služby a pokiaľ ide o dáta, pokiaľ ide o infraštruktúru, tak aby sme zabezpečili, že infraštruktúra a verejné e, služby teda budú tiež ťažiť z dátové revolúcie. Tieto body boli veľmi dobre e, spomenuté, alebo boli tam isté prekažky, ktoré nám zabránili v tom, aby sme využili plný potenciál dát. Chyba tam interoperabilita, je tam fragmentácia, dáta, ktoré pochádzajú z verejne e, financovaného výskumu, tie nie sú vždy e, otvorené a teda cieľom, cieľom tejto iniciatívy je facilitovať nielen používanie, ale aj opätovné používanie a zdieľanie dát v rámci členských e, štátov. Zároveň sa zvyšuje konkurenceschopnosť Európskej únie a dátového hospodárstvo. Odhaduje sa, že e, tento nový európsky cloud bude predstavovať nejaké 1,7 milióna výskumníkov alebo e, vytvorí sa prostredie, kde sa budú môcť zdieľať e, dáta v rámci aj cezhraničného e, využívania. A potom konkrétne k tomu stanovisku sem povedať, že sme sa tu sústredili na niektoré kľúčové body, ktoré sú súčasťou e, konkrétnej kompetencie našej, našho výboru a chcem povedať, že cloudová, teda iniciatíva Cloud e, bude na prospech nielen sektoru výskum a vývoj, ale aj na prospech podnikov, na prospech spotrebiteľov. Zároveň nechceme vynechať proces zo strany akékoľvek eh, členského štátu. Keď hovoríme o nesatočnom zaangažovaní, tak treba povedať, že najmä niektorí aktéri, najmä malé stredné podniky v rámci EÚ a v rámci aj vlády by mali byť viac zaangažovaní do implementácie tejto in- iniciatívy. A takisto si myslím, že iniciatíva má veľký potenciál na to, aby podporovala rast nášho digitálneho hospodárstva, aby nám pomohla pozicionovať náš kontinent oveľa lepšie na svetových troch. A takisto si myslím, že teraz v rámci voľného pohybu e, ľudí, tovaru, kapitálu, služieb, tak aj voľný pohyb e, dát by istým spôsobom mohol byť vnímaný, vnímaný ako piatá sloboda Európskej únie, tak aby sme mohli vybudovať naozaj rýchlo a bez nejakých prekážok tento jednotný digitálny trh a chcem poprosiť komisiu, aby preskúmala potenciál tých dát, ktorý, alebo ten potenciál, ktorý už je k dispozícii a aby eh, e, Ja si povedal, že pokiaľ chceme byť efektívni, treba využívať prvom rade to, čo už je k dispozícii a až potom ísť na nejaké cenovo náročné projekty. A takisto, e, pokiaľ ide o to stanovisko FSI, o ktorom sa bude teda hlasovať, tam som tiež nový spravodajca a ukazuje sa, že sa malo zaangažovať do toho fond, pokiaľ ide o digitálne projekty. A e, chcem poprosiť komisiu, aby incentivovala alebo stimulovala motivovala využívanie cloudu aj v tejto iniciatíve EFSI. Chcem zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby sme mali trhový prístup, pokiaľ ide o celú túto aktivitu a e, pokiaľ ide o zdieľanie dát. Niektoré body som tam ešte dokázala dať, takže chcela by som pripraviť viaceré pozmeňovacie návrhy, eh, pokiaľ ide o eh, školenie, vzdelávanie. Chcem poprosiť takisto komisiu, aby tam dala väčšiu istotu alebo jednoznačnosť, pokiaľ ide o niektoré definície, ktoré tam používajú a takisto pokiaľ ide o opatrenia, ktoré chránia IPR a tému vlastníctva údajov. To je z mojej strany všetko a rada si počujem, čo k tomu chcú dodať kolegovia. Ako, povedalo, ako povedalo Viko, Viki Imko e, je iba vlastne tieňová, tieňový výbor a gestorským výborom je ITRE. Ďakujem pekne. Zaj sa SAD Katrin, nech sa páči. No, prepačte, naša Tieňová spravodajkynia tu nie, takže ja mám k tomu nejaké pripomienky v mene danej osoby. Áno, máme tu revolúciu v oblasti dát, veľmi rýchlo nám rastú objemy dát, ktoré sú generované a zdieľané. Tieňová spravodajkynia tu tiež hovorila o tom, že je dôležité, aby bol voľný pohyb e, dát vznikla teda táto iniciatíva KLAD, aby sme pomohli aj organizáciám, aj výskumníkom a vedcom v týchto oblastiach v súvislosti s cloudom, aby teda sme v tejto veci mm, zaregistrovali úspech. Máme tu niekoľko pilierov, to sú tie širo, to, je, to, je, to je ten broadband, e, to, aby táto revolúcia mohla byť procesovaná, transfery a tak ďalej. Máme tu ľudí, ktorí sa budú ťažiť najviac, to sú podniky, občania a výskumníci a myslíme si, že v prvom rade vedci budú môcť využiť e, e, možnosti tak, aby to bolo na prospech našich občanov. Po druhé, 5 dôvodov, prečo Európa dobre nevyužíva potenciál týchto dát prepája sa tu táto iniciatíva na návrh voľného toku dát, hovorí sa tu o paneurópskych, paneurópskych štruktúrach, otvorená veda, certifikačné schémy, financovanie jednotného digitálneho trhu, iniciatívy zdieľania dát, nedostatočná reprezentácia kľúčových aktérov, iniciatíva na prospech teda nielen tých skupín, ktoré som už povedala, ale aj spotrebiteľov malých a stredných podnikov. A teda špecificky sa chceli venovať konkrétnym témam, niektoré boli skôr pokiaľ ide investície, niektoré viacej pokiaľ ide infraštruktúru, väčšia dôvera, pokiaľ ide o cloud computing, ak chceme teda e, mať väčšiu dôveru, treba identifikovať a nastaviť isté štandardy, isté normy, potom maximalizácia výhod pre našich občanov, podpora cloud computingu, maximalizácia výhod pre vedcov, pre podnikateľov, pre podniky, boj proti fragmentácii, iniciatíva cloud computingu na európskej úrovni. To boli také body, ktoré E, tieňový spravodaj spravo sa za nás mal. Nakoniec je to niečo podobné, ako spravodajkynia sama povedala. Ďakujeme pekne. I'm the ECR Teraz tieňovi ďakujem. Ďakujem ti za tvoju prácu na tomto stanovisku, aby mohla digitálna ekonomika rásť, musíme investovať do infraštruktúry, a preto musíme podporovať aj cloud. Potrebujeme stanoviť základné zásady našej iniciatívy a úplne súhlasím, že to musí podporovať inovácie, musí to byť aj e, zahladené smerom von, musí to byť isté do budúcnosti, musí byť vytvorené prostredie, ktoré umožní našim inovátorom pracovať správne s podnikateľmi a tak ďalej. Veľmi sa mi páči tá sloboda, o ktorej sa hovorí pri údajoch. Myslím si, že je dôležité, aby sme odstránili bariéry, ktoré by vytvorili digitálnu pevnosť okolo Európy. Musíme spolupracovať s našimi globálnymi partnermi, aby sme mali istotu, že nerozdeľujeme Európu, nedelíme ju na jednotlivé časti práve v tom klaude, v tom oblaku. Iniciatíva chce, aby boli aj údaje z horizontu 2020 otvorené, tak ako je to tam uvedené. Ja to vítam, lebo ja som jeden hlavných vyjednávačov pri horizonte. A vždy je ten problém nájsť tú správnu rovnováhu a legitímnu ochranu údajov a ja viem, že je ďalej veľmi dôležité, aby boli rešpektované pravidla na ochranu údajov, ale okrem toho je tam aj veľa práce s tým, ako to implementovať, takže by možno bolo dobre hovoriť o tom, že implementácia musí mať tú správnu rovnováhu a teraz ku kybernetickej bezpečnosti. V členských štátoch 60 e- MSP povedalo, že by mohlo dojsť k strate alebo poškodeniu údajov v oblakoch, v oblaku v klaude. Takže to je to, čo trápi malé podniky, najmä malé podniky a to sa týka dôvery spotrebiteľov a je to otázka práve na to, že takáto kybernetická bezpečnosť lepšie, najlepšie rieši v rámci príslušnej smernice. Takže ďakujem aj tomu, čo je tam uvedené o normách ja sa na to stále zameriavam a musíme mať istotu, že normy sa pripravujú smerom z dola nahor, že sa spolupracuje s priemyslom. Potom mám ešte niekoľko malých pozmenujúcich návrhov k tomu, čo už je práve teraz veľmi dobrá správa. A teraz Galde. Kaja, nech sa páči. Ďakujem. Našim tieňovým je Morten, ale nie je tu a chce sa poďakovať spravodajkyni za komplexnú správu. Je to dobrý návrh, ktorý posilní digitálny jednotný trh a Morten má niekoľko pripomienok, ktoré budú v pozmeňujúcich návrhoch financovanie. Ešte nie je jasné financovanie z dlhodobého hľadiska, takže toto musíme ešte objasniť. Napríklad môže sa financovať z Európskeho programu pre výskum a inovácie, inak sa to bude ťažko realizovať. A e, chýba tu práve odkaz ešte na otvorenú vedu, čo je veľmi dôležité pre EÚ, keď sa hovorí o otvorenom prístupe k vedeckým publikáciám v horizonte 2020. Ak sú výskumné výsledky k dispozícii, tak to vedie k zlepšovaniu vedeckého výskumu, ako aj praxi v malých a stredných podnikoch. Všetky politické strany sú vlastne v tomto zjednotené, zhodujú sa v tom, že to prináša prínos všetkým aj mimo rámca vedeckého spoločenstva. Potom by sme potrebovali odkaz aj na potrebnú infraštruktúru. To je veľko, veľmi rýchlo, vysokorýchlostné prepojenie, vypočítavanie a podobne. A potrebujeme, aby vedci využívali tieto nástroje bez toho, aby boli zaťažení ďalšou administratívou. Ale na záver si spravodajca myslí, že návrh komisie nie je celkom na zahodenie. Kto ďalej? Niekto za zelených? Julia, nech sa páči. Len stručne, ja si myslím, že mnoho dôležitých vecí už Kaja povedala. Komisia ide tu dobrým smerom, najmä pri Open Science Cloud, ale je veľmi dôležité, aby táto politika bola koherentná, súvisela s ostatnými iniciatívami komisie. Takže mali by sme mať takú štruktúru výskumu, aby každý, kto je do tohto zapojený, vrátanie občanov aj vedcov, aby si mohli vymieňať údaje, aby mali tie, všetko, čo potrebujú k tomu, aby sa údaje mohli zdieľať spôsobom, ktorý umožňuje reproduktovateľnosť. Pretože už máme záväzok otvorenej vedia inováciám v nov- iných iniciatívach komisie Ide o to, aby sme neskončili v takej situácii, že dobrú, in, dobrej iniciatíve brania nejaké nedostatočné možnosti prístupu alebo nedostatočná infraštruktúra. Teraz Evelyn Gepard, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za tento veľmi zaujímavý návrh. Je tu niekoľko veľmi dôležitých bodov, ktoré sú tam uvedené. Napríklad bod 12 kde sa hovorí o občianských slobodách a o ďalších veciach, práve o tých údajoch, ktoré sú veľmi dôležité. A mám otázku, mohli by ste mi ešte raz vysvetliť svoj bod 5? Áno, sme pri správe Pavnová, áno. Práve, že som videla takú tvár, že som sa troška, e, troška tým bola zmetená. Viem, že troška meškám, no takže je to správa Pavnova. Dobre, tak bod 5, tam hovoríte o základnej úlohe e, údajov, ktoré sú vlastne surovinou v digitálnom priemysle, hospodárstve a potom hovoríte o valorizácii údajov cez európske firmy. Mohli by ste mi vysvetliť, čo tu máte naozaj na mysli? Ja tomuto bodu 5 nerozumiem až tak dobre, neviem celkom, akým smerom ide, možno, že by ste mi to mohli lepšie vysvetliť. Ďakujem. Pozerám sa tak zvláštne, lebo v mojom bode 5 je e, niečo o Európskom fonde pre strategické info, investície. Alebo hovoríte o tom bode 5 správy ITRE? tam ten bod 5 je ten, že... Pardon, pardon, ja sa ospravedlňujem, ja som sa pozerala na zlý text v počítači, naozaj som to poplietla. Ale ak hovoríte o bode 5 v texte ITRE, to je tá požiadavka, aby využívanie, ukladanie a optimalizácia údajov európskymi firmami bola vykonávaná na území únie, tak to je ďalší bod. Áno. Ja som sa práve aj divila tomuto jazyku, preto mi to nebolo jasné. Áno, takže Ak sa už nikto nechce vyjadriť, tak dám slovo Eve pokiaľ komisia nechce niečo povedať. Najprv komisia, nech sa páči. Ďakujem za vaše stanovisko, aj za veľmi cenné vyjadrenia. To, čo ste povedali, sú presne obavy, ktoré aj motivy, ktoré zdieľame, keď sme pripravili tento predpis. To, čo je naozaj dôležité, je, aby vedecký cloud a iniciatíva cloudu vo všeobecne je to, že aby sme využívali to, čo máme a zabránili duplikácii a lepšie využívali dostupné údaje a zariadenia. A ten federatívny prístup je práve v tomto pohľade veľmi dôležitý, pretože dostane na vyššiu úroveň to, čo už je tam a nemusí vytvárať novú štruktúru pre, ja neviem, datavedu, data baň, e, ťaženie a podobne. Pokiaľ ide o zapojenie zúčastnených strán, tak chcem povedať, že od začiatku táto práca, ktorá je za touto správou, bola e, iniciovaná, poháňaná práve zainteresovanými stranami. Mali sme s nimi viacej schôdzi, porád, Takže všetci relevantní tam boli zúčastnení a v najväčšej možnej miere sme akceptovali ich pripomienky a budú zohľadnené pri vydaní tejto iniciatívy. Dôvera a súkromnosť sú veľmi dôležité. To vysvetľuje, prečo používame ten slogan, ktorý považujeme za dôležitý že otvorené údaje a vedecký cloud majú byť čo najotvorenejšie a čo najbližšie, ako je to možné. A to znamená, že sú ustanovenia v horizonte 2020, ako aj ide o to, aby v cloude, že keď nechce sa otvoriť e, projekty z dôvodov dôvernosti, tak sa to dá urobiť. Nie je to free cloud a nie je otvorený per se defaultne. Takže toto treba zohľadniť a ja si myslím, že toto sú prvky, ktoré môžu byť zohľadené vo vašom konečnom, vo vašej konečnej správe. Ďakujem za váš príspevok a podporu. A teraz Eva Paunova, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto diskusie. Teším sa, že máme podobný prístup. A chcem zdôrazniť, že sa budem snažiť byť v stanovisku zameraná na naše kompetencie IMCO v čo najväčšej možnej miere. Teším sa na vaše pozmenujúce návrhy a to, čo som povedala na začiatku, je, keďže mám určité obmedzenia, nemohla som zahrnúť niektoré veci, ktoré sa týkajú povedzme Open Science Cloud. Takže to sú veci, ktoré budem tiež riešiť, ako aj niektoré ďalšie. Teším sa na všetky, na spoluprácu so spravodajcami. 13. oktobra je leota na podanie pozmenujúcich návrhov, keby ste mohli na to nezabudnúť, prosím. A veľmi rada a teším sa, že ITRE bude v čo najväčšej možnej miere riešiť tieto veci pretože ja som bola veľmi zarazená tým negatívnym postojom spravodajcu z ITRE k tejto téme, tak dúfam, že sa nám to podarí nejako dotiahnuť. Ďakujem. Čiže zjednotený proti protekcionizmu. Dobre. Ďalšia téma na programe je správa Clarken. Ďakujem veľmi pekne. Je tu niekto z tohto výboru? Ja som sa oba, vidím tu pána, ja som sa už obávala, že to bude le, všetko len dámsky deň. Dobre, takže bod 7. Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky trhu. A slovo dávam Dan, ktorý bude hovoriť za Emu M. Clarken, ktorá vydala stanovisko podľa pravidla 53 pre výbor kde sú kde Peter Kameva a Sabine Ferhefer sú, Fer, Peter Kamerfert a Sabine Ferhejen sú spravodajcovia. Takže dávam slovo za Emu. Ďakujem. Ema tu žiaľ nemôže byť dnes, takže ja som tu v, za ňu. Táto smernica o audiovizuálnych službách je základom poskytovania služieb v oblasti audiovízie. Rieši E, citlivé miesta pre členské štáty, vytvára regulačný rámec a vidíme, že diváci sa presúvajú od lineárnych služieb k multilineárnym, alebo teda k nelineárnym. Vidíme tu presun k týmto platformám a dochádza k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti. A prečo sa tým musíme aj my zaorabať? VSP by malo byť v smernici len do takej miere, aby dokázali lepšie chrániť maloletých a umožňovali nejaké kontroly. Vidíme tu tento posun z lineárnych a on-demand na VSP. V niektorých oblastiach to ide ďaleko a dochádza k diskriminácii neeurópskych divákov a v, na internete nemôžne mať en, ex ante kontroly. Je to aj nežiaduce, pretože lepšie, ak sa rodičia starajú o deti a učia, čo treba robiť. Takže potrebujeme nájsť riešenie, ktoré nebude škodiť digitálnemu jednotnému trhu. Potrebujeme to riešiť v oblasti pásma je potrebné e, riešiť aj otázku poskytovateľov a ich právnej zodpovednosti. Komisia navrhla nariadenie v oblasti VSP a e, navrhuje maximálny harmonizačný prístup. Ak by sa zvolil minimálny prístup, kde by mohli členské štáty reagovať podľa svojich záujmov, to by vyšlo k, e, k väčším prekážkam na trhu a E, vytváralo by to nepriaznivú situáciu. Pokiaľ ide o ECR, tá krajina pôvodu je pre nás veľmi dôležitá a my môžeme podporiť derogácie nejaké v oblasti národnej bezpečnosti, ale prístup ku krajine, vychádzajúci z krajiny určenia, napríklad zdaňovanie zahraničného obsahu a podobne, by oslabilo zásadu E, tantiem krajiny a preto, a hlavne preto, že chýbajú dôkazy, že či to dosiahne tento žiadoci úsin e, účinok zvýšenia investícií, sme poplatky e, odstránili. Krajina pôvodu je veľmi dôležitá pre našu kompetenciu v IMCO napríklad a preto sa musíme držať zásady ochrany krajiny pôvodu. Smernica FMS musí podporovať liberálne hodnoty a musíme sa držať prístupu, ktorý vychádza z trhu. Preto ECR si myslí, že nové obmedzenia služieb on demand by nemali byť ďalej obmedzované a nemali byť ďalej ako tých 20%, čo navrhuje komisia. v Európe by sme mali byť hrdí na obsah, ktorý vyvíjame, pretože nám umožňuje aj rásť v službách na požiadanie on demand. To bude viesť ďalším investíciám a vytvorí kvalitnejší obsah. Takže vo väčšine oblasti sme za prístup voľného trhu a spravodajca si myslí, že by mali byť e, limity na reklamu obmedzené na tých 20%, e, to je 12 minút za hodinu. Skúsenosti z USA totiž ukazujú, že ak sa limity stanovujú na 24 hodín, tak účinok je veľmi nepriaznivý, pretože v prime time sú diváci znechutení množstvom reklamy. Takže v tejto smernici je veľa pozitívneho ale nesmieme rozšíriť rozsah VSP na to, čo je praktické a žiaduce a nemôžeme byť veľmi protekcionisticky pri poplatkoch a tantiemi majú zostať e, výsadou členských štátov. Ďakujem. Um, Julia Reda needs to leave quite soon. Julia Reda musí odísť, požiadala o predsunutie v poradí. Súhlasíte ostatní prihlásení? Dobre, takže Julia. Ďakujem pekne. Pani predsedničko, ďakujem aj kolegom, že ste mi dovolili takto sa predbehnúť. Mnoho vecí v návrhu správy sa nám páči. Súhlasíme s tým, že e-commerce smernica by nemala mať e, obmedzený, e, obmedzené pole pôsobnosti, pokiaľ ide o princíp krajiny e, pôvodu a ďalšie veci. Ďalej súhlasíme s tým, že je potrebné byť obozretný, pokiaľ ide o platformy zdieľania videí v súlade so smernicou o e-commerce, čiže na jednej strane možnosť e, pre spotrebiteľov informovať o nejakom obsahu, ale neviem, ako by e, sa mohli uplatniť určité opatrenia e, voči takýmto platformám, napríklad pokiaľ ide o verovanie veku a tak ďalej, čiže lineárny, nelineárny obsah tam napríklad e, sme mali e, skúsenosti v Nemecku s tým, že tu boli určité vekové limity v určitých e, časových obdobiach, napríklad po desiatej večer a tak ďalej, ale sú tu rozdiely od krajiny ku krajine. Ďalej máme výhrady, pokiaľ ide od reguláciu v lineárnom vysielaní reklamy, čiže tam súhlasíme otázka zdieľania videí a týchto platformiem, tam je dôležité, aby sme to teda zadefinovali, teda že naozaj rozdiel medzi audiovizuálnou mediálnou službou, ktorá má editoriálnu zodpovednosť, že sa tam uplatňujú kvóty a potom, že sú tu platformy zdieľania videí a že tam takáto zodpovednosť editora nie je a že tam e, sa to neuplatňuje. Myslím, že návrh správy výboru kult e, sa dá takto vykladať, ale bolo by dobre to objasniť, lebo uplatňovanie kvót na platformy zdieľania videí, toto by naozaj nedávalo zmysel. Ďalšia vec, alebo takto jedna z vecí, kde sa nezhodneme, a e, to je úloha regulátorov. Myslíme si, že je potrebné posilniť nezávislý dohľad, pokiaľ ide o vysielateľov aj v Európe. Toto je otázka mediálnej diverzity a zachovania demokracie. Takže e, toto je oblasť, kde predložíme pozmeňovacie návrhy, ale vo všeobecnosti si myslíme, že pre výbor IMKO je dôležité svoje stanovisko sfinalizovať čo najskôr. Malo by to byť aj možné, tak aby potom v rokovaniach naše obavy, naše názory, pokiaľ ide o uplatňovanie smernice o e-commerce, aby toto mohlo byť e, vo výbore pre kultúru plne zakomponované. Ďakujem. Za EPP tu niekoho máme? Nie. Dobre. Takže pani Head. Vy vystupujete mene socialistov. Nech sa páči. Bohužiaľ zrejme nefunguje mikrofón rečničke. Tlmočníci nepočujú žiaden vstup. Mohli by ste začať odznova, pretože tlmočenie nebolo. Je to preto, lebo rečničke nefunguje mikrofón. To je problém. Do Ah, the mic... Takže pani Het, nefunguje vám mikrofón, mohli by ste si prosím presadnúť. Áno, svetielko svieti, my to počujeme, ale tlmočníci nepočujú, hovoria, hovorí pani predsednička. Dobre, takže začnem od znova. Už to funguje veľmi dobre, áno. Dobre. Už ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi, aby som sa poďakovala spravodajkyni MM Clarkin. Jej práca na návrhu komisie, vedia, som tu bola, keď sme naposledy hovorili o smernici. No a tie otázky, čo vtedy vyvstali, tak mm, myslím, že e, toto je viac menej cez kopírak, teda e, rovnaké otázky ako minule. Preto je dôležité, aby e, tie pravidlá celkom jasne zohľadňovali perspektívu spotrebiteľov. Musíme zabezpečiť naozaj dodržiavanie a zabezpečenie práv spotrebiteľov, hlavne na deti, obsahy audiovizuálnych médií vplývajú a preto je potrebné ich chrániť osobitne. Potom, pokiaľ ide o klasifikáciu tých produktov, že práva dieťaťa znova musia byť prioritou. Dieťa má právo byť dieťaťom a preto sa musíme v našich kampaniách e, za to zasahovať. A potom reštruktívna politika v oblasti alkoholu. Toto je vec, za ktorú sme boli vždy. Musíme sa zamyslieť nad závažnými škodami, ktoré nadmerná spotreba alkoholu spôsobuje. Musíme ich obmedziť tým, že pravidlá, pokiaľ ide o reklamu na alkohol, že ich e, no, teda prepracujeme. Podobne sme postupovali v prípade tabaku. Tam máme prísnejšie pravidlá. Ďalšia vec, ochrana bezpečnosti spotrebiteľov. Toto je teda priorita. A potom smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a jej e, revízia. To násilie ktoré sa v médiách objavuje. A proti tomuto musíme zakročiť, ale samozrejme, že to nemôže ísť na úkor slobody prejavu. Ďalej súhlasíme s tým, že situácia sa v jednotlivých krajinách líši, že sú tam rôzne pravidlá, rôzne predpisy. No a z úvodeného dôvodu je potrebné určité aspekty návrhu komisie akceptovať ale iste sa nám spoločne podarí dohodnúť na dobrom stanovisku. My predložíme naše vlastné vstupy a ja vychádzam z toho, že EMA urobí aj schôdu tenových spravodajcov, kde budeme o tomto môcť diskutovať. Ďakujem. Pani Charanzová. Taká Kalas. Ja vystúpim v mene Mortena, ktorý je návštevný spravodajca. Zo pár bodov jeho mene prednesiem. Víta vyváženú správu pani Meklárky. Je tam viacero dobrých návrhov, ktoré eh, môžu eh, lepšie eh, nasmerovať výbor kult kvóty nie sú čistým riešením tohto problému. Naozaj nevieme, ako by mohli priniesť pridanú hodnotu. Bol by skôr za spoluprácu medzi vysielateľmi a štátnymi orgánmi, a teda určitá motivácia a nie vymáhanie. Pokiaľ je o členské štáty, je dôležité, aby e, tento návrh e, aby sa ním riadili nielen veľké krajiny, ale aj tie malé, teda záujmy malých krajín musia byť zohľadnené. A potom ide naozaj o kľúčové slobody, kľúčové hodnoty EÚ, otvorený internet, sloboda prejavu, slobodný pohyb tovarov, služieb, teda spoločný trh. Na toto nemôžeme zabúdať. Ak dovolíte, ja by som sa vyjadila aj vo svojom mene. E, niekedy potom, keď sa dokončia tie spravodajcovia, alebo kedy? Nech sa páči, môžete teraz. Dobre, takže e, ja mám otázku, možno na vás, pani predsednička, pokiaľ ide o konflikt záujmov. Udialo sa tam niečo, pokiaľ ide o spravodajcov vo výbore pre kultúru? Lebo táto správa bráni zjavne e, záujmy e, vysielateľov, takže neviem, či tam nie je nejaký konflikt, konflikt záujma, to by sa možno bolo dobre pozrieť. A teraz k meritu veci platformy zdieľania videí. Ja vítam spravodajkynin prístup. Musíme si uvedomiť, že správanie ľudí sa mení a musíme sa snažiť ho pochopiť predtým, než eh, príjmeme nejakú neprimeranú reguláciu, čiže hľadať najlepšie spôsoby, ako dosiahnuť stanovené ciele. Sebaregulácia myslím, že funguje celkom dobre respektíve koregulácia funguje celkom dobre, pokiaľ ide napríklad o zníženie detskej pornografie, vzhľadom na to, ako rýchlo sa technológie vyvíjajú. Čiže keď e, pripravíme nejaké detailné regulácie, možno už budú zastaralé, pretože tá technológia sa vyvíja rýchlejšie. Nemyslím si, že by to, čo navrhuje komisia, teda to, že by tá firma mala definovať kľúčové koncepty, pokiaľ ide o mm, nabádzanie k nenávisti alebo nenávisné prejavy, že oni by mali rozhodovať, lebo to by mohlo viesť k mhm. nejakým nátlakom na slobodu prejavu, ale pokiaľ ide o ten etický kódex, ja viem, že spravodajky nechce, aby sa to pripravili na národnej úrovni, ale ak chceme, aby tie firmy naozaj mohli pôsobiť celoeurópsky, tak by takýto etický kódex mal byť nejakým spôsobom vypracovaný aj na, unívne, na unijnej úrovni. Ďakujem. Teraz Denis. Ďakujem pekne. Viki. Ja sa Ospadlňujem, prišiel som neskoro, takže som nepočul úplne všetko, čo tu doteraz odznelo. A zopal pripomienok, lebo ešte stále e, detálnejšie študujem ten návrh a stanovisko. Ešte nie som úplne oboznámený a naša skupina. V minulosti sme zdôraznili zo pár vecí. Išlo hlavne o reklamu zameranú na deti. To spomínala aj skupina SAD. Ďalej je potrebné si uvedomiť, keď sa hovorí o audiovizuálnych mediálnych službách, že ak sa všetko ponechá trhovým silám, tak zrejme tá služba nebude dostatočná pre menšiny, ktoré sú tiež dôležité. Či už to jazykové menšiny, alebo iné, komisia k európskym dielam a tak ďalej. Čiže spravodajkyňa vkladá veľkú dôveru do trhu, teda kvóty majú byť čo najobmedzenejšie a tak ďalej. Mm, my by sme naozaj chceli nejaké záruky toho, že to, čo trh sám nezvládne, že tí, čo budú chcieť tie služby, že naozaj ich dostanú. Toľko teda tejto fáze. Ja som v minulosti, v prekrácom funkčnom období, bol tiež spravodajcom pre audiovizuálne mediálne služby a ja myslím, že niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré sme tedy predkladali, hlavne pokiaľ ide o reklamu, že teda tie ostávajú relevantné v prípade tejto správy. Ďakujem. Ešte niekto ďalší sa hlasí o slovo? Dita. Ďakujem, pani predsednička. No, aby som bola úprimná, Revidovaná smernica, pokiaľ ide o jej prínos, ten je dosť obmedzený podľa môjho názoru. Áno, na jednotnom digitálnom trhu v rámci tejto agendy to dáva zmysel, ale bola by som čakala niečo ambicioznejšie, menej prespriktívne a menej reštriktívne. Veková kontrola, toto vítame. Súhlasím s programy, ktoré by mohli ohroziť vývoj maloletých, že je potrebné ich obmedziť a že musia byť kontroly, aby sa k nim nedostali. Ale musím byť veľmi pozorný, pokiaľ ide o tento návrh, pretože internet to nie je klasická televízia a snaha uplatňovať eh, pravidla televízie na internet, eh, to naozaj nie je na mieste. Možno by sme eh, mali skôr obmedziť tie, ktoré platia pre televíziu, sú tu naozaj komplikované veci, vidíme to aj na návrhu autorských práv a nie je jednoduché nájsť tú správnu rovnováhu. Európsky obsah 20%, 30%, 10%, koľko to má byť? Alebo ponechať to bez nejakého cieľového percenta. Ja si myslím, že by to nemalo byť stanovované, ale iní si to iste predstavujú inak. Tiež je potrebné byť pozorný, pokiaľ ide o národný obsah – A ešte jedna vec. Povinná dostupnosť. Tá musí byť súčasťou toho návrhu. Komisia povedala, že to tam bude, ale nie je to tam. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalšia rečníčka. Pani tunu Hohenstein, ďakujem pekne. Prepašte, prišla som neskôr. Mala som byť naraz na viacerých miestach, to sa nedá, takže robila som, čo som mohla. A vyjadrím sa k tomu, čo povedala Dita, k tej dostupnosti. To je vec, o ktorej sme hovorili s kolegami pred touto schôdzou. A to tam naozaj chýba. nielen prenosnosť, o tom sa hovorilo v našom výbore, ale potrebujeme aj dostupnosť. Je naozaj na čase, aby naši občania mali prístup k programom digitálneho obsahu v iných krajinách. Čiže na toto sa musíme zamerať. Chýba to v tej správe a ja dúfam, že našimi pozmeňovacími návrhami vylepšíme text, ktorý pripravila komisia. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, teraz by som ja vystúpila. Ja som veľmi pozorne všetkých počúvala, bolo to veľmi zaujímavé. Ja by som e, nadviazala na Kaju Kalas. Tá hovorila, že musíme zabezpečiť, aby sme neboli príliš preskriptívni, pokiaľ ide o slobodu prejavu. Áno, musíme chrániť deti, bojovať proti násiliu, proti zločinom z nenávisti a tak ďalej, ale prílišná preskriptívnosť, aby sme naozaj tú mediálnu slobodu nejako neokliešťovali. ja, keď predložíte nejaké pozmeňovacie návrhy, naozaj ich radi podporíme. Ja viem, že to je tenký ľad, ale niektorí o tom hovoria ako o konci nejakej editorskej kvality, teda rozhodnúť o tom, čo sa môže, nemôže dostať na verejnosť vytlačiť, uverejniť. Čiže nebuďme príliš preskriptívni, povedať len toto je priateľné. Skôr povedať možno toto je už nepriateľné skôr. To rieši takýmto spôsobom. A fakt mám problém s tými poplatkami, ako to navrhuje komisia. Ja viem, že spravodajkyňa sa snažila to zmeniť, ale keď máme jednotný trh so službami, znamená to, že ľudia môžu poskytovať služby v rôznych členských krajinách. A teda nepovieme, ak vy v mojej krajine budete poskytovať služby, tak ja e, zavediem ďalší poplatok alebo vás zdaním a to pôjde do nejakého fondu a ten fond ja využijem na podporu domáceho priemyslu. E, to sa mi zdá byť úplne, úplne mimo. A niektoré krajiny hovoria, áno, chceme podporovať národný obsah, dobre poviem, daňové prázdniny, každý sa môže uchádzať, ak chcete prísť, niečo u nás vyrobiť v Belgicku, v Lotyšsku, v Nemecku. Každý môže sa uchádzať a takéto filmy robiť počas daňových prázdnin s určitými daňovými stimulmi a tak ďalej. Ale ak sa spoplatní nedomáca firma s tým, že tie peniaze potom idú do fondu, ktorý ja využijem na dotovanie domácich firiem, tých vybraných, to sa mi nezdá byť prístup v súlade s jednotným trhom. Čiže bola by som rada, keby sme to naformulovali inak. Aby to bolo naozaj spravodlivé, konkurencia, ktorá teda bude fungovať a zároveň sa bude podporovať domáca kultúrna produkcia. Toto som potrebovala povedať. A teraz komisia. Dan, ty za svoje, za seba chceš? Dobre, takže Dan ako Dan vystupí. Ďakujem pekne. Áno, teraz môj osobný názor. Samozrejme, že nie všetko odovzdám, to sa nebojte. Takže e, ja za seba súhlasím e, s rečničkami v mene ALDE, teda, že audiovizuálny obsah by mal mať menej pravidelne viac. Spotrebiteľská perspektíva, jasné, deti, maloletí, tých je potrebné chrániť, je to nevyhnutné a tiež tie prejavy nenávisti. Toto je potrebné riešiť, ale VSP a on-demand internet dáva práva e, spotrebiteľom. Oni to môžu vypnúť, prepnúť, môžu si vybrať, kedy to budú pozerať cez deň v noci, čiže nemusia pozerať niečo, čo nechcú, nech sa stanú k tomu, čo chcú. Čiže e, podľa mňa nedáva e, v tomto svete absolútne žiadny zmysel stanovovať e, kvóty, 20-percentná kvota, keď si spotrebiteľ vyberie, že to nebude pozerať, tak to nebude pozerať, čiže na čo, aká kvota. Takže si myslím, že toto je tiež dôležitá vec. A VSPs video sharing platforms. Tam nie je žiadna editorská kontrola, čiže neviem, ako by sa na nich mohli uplatňovať nejaké povinnosti týkajúce sa umiestňovania produktov a tak ďalej. Bez editorskej kontroly sa žiadne takéto pravidla uplatňovať nedajú. Takže je to za pár vecí, ktoré je ešte potrebné vyriešiť a ja dúfam, že sa nám podarí na nové podmienky a prispôsobiť e, tieto pravidlá, pretože ešte zopakujem, internet e, dáva väčší výber, e, väčšiu možnosť výberu spotrebiteľom, či dáva im viac právomoci. No a k tým ďalším témam všetko odovzdám spravodajkyni, ale zdá sa, e, že sa tu už začína čertať nejaká všeobecná zhoda, takže myslím, že sa poteší z toho, čo jej z dnešnej diskusie odovzdám. Dobre, ďakujem. Kaja, eh, konflikt záujmov k tejto otázke dvaja spravodajcovia, teda že obaja sú eh, v radách, v národných vysielacích spoločnostiach. Eh, toto sa nadneslo. Ako by som to naformulovala? No, mm, nebola väčšina v rámci skupín na podporu nejakých ďalších krokov. Dobre? Takže komisia, nech sa páči. Thank you very much, Uh... Ďakujem pekne, ďakujem za návrh stanoviska. Musím povedať, že ja keď si vás vypočujem a keď si prečítam to stanovisko, tak zase zásade ciele máme podobné, ako vy ste spomenuli, akurát sme prijali iné riešenia. Napríklad už na video sharing, tam tie platformy sme sa my snažili nastaviť tam rovnováhu medzi ochranou ľudia medzi slobodou prejavu a zároveň chceme akceptovať to, že oni nemajú priamu zodpovednosť. Rozumieme, aký máte úmysel, pokiaľ ide o samoreguláciu alebo koreguláciu, a teda, že by to malo byť povinne implementované v rámci koregulácie. Iba chcem povedať, že hľadiska právna toto možné nie je, keďže ide o smernicu. Takže keď sme my toto pripravovali, sme na to mysleli bolo napovedané, že v rámci smernice nemôžete, členským štátom, nemôžete členským štátom povedať, ako presne implementovať. Jediné, čo môžeme spraviť, je povzbudiť ich smerom ku koregulácii. A dúfať, že tak by to nejako bolo, lebo si myslíme, že to je dôležité, ale nedá sa to e, vynútiť. Dá sa iba vysvetliť, prečo e, týmto smerom nešiel. A pokiaľ ide o krajinu pôvodu, my súhlasíme s tým, že to by mala byť naša hlavná línia. A preto v rámci toho mechanizmu výnimky sme predložili našu e, lehotu. Jednak preto, lebo už sme mali situácie v minulosti, kde sme museli e, mať prijaté e, rozhodnutie, pokiaľ ide takúto derogáciu, takúto výnimku. A musím povedať, že to sú veľmi náročné rozhodnutia, pretože je to výnimka zo základného, základnej slobody, za fundamentálnej slobody. A teda to je náročná úloha pre komisiu. Za každým, keď sme to spravili, tak sme museli E, istou formou toho núdzového konania v rámci komisie, pokiaľ chcete to rýchlo e, celé e, prebehnúť, celý ten proces. A technické vedomosti sú pre nás dôležité, takže chcem iba vysvetliť, prečo my sme, my navrhujeme tú lehotu predložiť. Pokiaľ ide o kvóty pokiaľ je tých hlavných poskytovateľov e, služieb, tu, súhra, e, tu súhlasím e, s vami, že mať kvóty v zásade nie je ideálne riešenie, najmä pokiaľ ide o tie služby. Máte napríklad kvotu 20%, ako ste povedali, keď poviem napríklad na Netflix a rozhodnem sa, že budem pozerať ostatných 80%, lebo chcem, tak ma to vlastne nejako neobmedzi alebo neovplyvní. Čiže my preto v tomto návrhu máme malú kvotu, 20%, to je e, primerané podľa nás a zároveň je tam povinnosť e, podporovať. Čiže pokiaľ sa všetci zhodneme, že takúto povinnosť tam máme mať, tak jediná, ktorá bude fungovať, je taká, aby oni podporovali nejaký európsky obsah v rámci svetu on demand toto funguje. Potom pokiaľ je o tie poplatky, my robíme jednu vec, chceme vyjasniť, aká je realita. 1. E, septembra tohto roku komisia prijala rozhodnutie, pokiaľ ide o poplatky a e, toto e, bolo vyhodnotené v rámci e, smernice o službách a tam sme ten systém nastavili tak, že sú tam isté poplatky, pokiaľ ide o všetkých poskytovateľov, ktorí distribujú v danej krajine, aby bolo jasné, že ten, kto e, vlastne je súčasťou súťaže v rámci daného trhu, tak má rovnaké finančné povinnosti. A toto rozhodnutie komisie vyjasňuje, že takéto poplatky nespadajú do tejto smernice. E, je to v rámci členských štátov, to je ich právomoc. A my tu môžeme vyjasniť túto právnu e, situáciu, ale chcem jasne povedať, že ako povedala predsednička, toto e, nejde nejakým smerom, ktorý sa nám nepáči alebo nemalo by to tam ísť. Takže napríklad, keby sa to používalo iba na to, aby sa podporovala vlastná produkcia. A preto Chcem, sa, chceme, sa chceme usiť, že to bude kompatibilné e, s pravidlami štátnej pomoci. E, to si bude vyžadovať e, istý poplatok zo strany tých, ktorí budú prispievať. Či už sú z inej krajiny, alebo sú z danej krajiny. Chceme mať takéto vyjasnenie v rámci právneho textu, aby bolo jasné, že tam nie je dvojité zdanenie, že sú tam rešpektované pravidla štátnej pomoci a že sa to týka iba tej finančnej otázky, takže chcem to vyjasniť. Toto je právo, zákon ako je dnes e, platný. Posledná vec, e, pokiaľ ide o reklamu, bolo povedané, že je tu sa potreba deregulácie, to sme sa my snažili aj tu dosiahnuť, kde je priestor na toto v rámci smernice, kde je možná deregulácia a preto my navrhujeme e, dať flexibilitu tým, ktorí vysielajú Myslím si, že 20%, čo je teraz uvedené, to už nie je potrebné. E, pretože vy alebo ja, keď pozeráme celku, pokiaľ, tam, e, pokiaľ tej reklamy je tam príliš e, veľa, tak ideme na tablet. Tam už reklama nie je. Takže niekto, kto by zneužíval takúto situáciu, týchto 20%, ten by vlastne šiel proti sebe spáchalo by de facto samovraždu, pretože prídu o divákov. Takže my si myslíme, že už neexistuje reálna potreba takéto povinnosti, pretože e, trh e, to de facto e, vyriešil. Pokiaľ ide o prístup, zopakujem to, čo povedal komisár Ottinger. Pokiaľ kolegislatóri sa dopracujú k záveru, že pravidla, pokiaľ ide o tento prístup, by tu mali byť uvedené, tak samozrejme E, môžeme ich tam dať naspäť. Akurát e, v danom čase, keď sme prijali tento roz, návrh, e, vtedy technicky by komisia neobhajovala pravidla, ktoré sú aplikovateľné na tie isté služby. To bol teda náš dôvod. Ďakujem pekne. Spravodajky sa chce ešte k tomuto vyjadriť, alebo ani nie? Ja si myslím, že ani nie. Ja ešte tieto informácie v každom prípade poskytnem a určite sa pani spravodajkyňa teší na spoluprácu s ostatnými kolegami. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 17.10. Čiže teraz pondelok na obed o 12.00. Budúci pondelok, ten najbližší pondelok. now going to move on. Dobre, ideme e, ďalej. Legislatívna kontrola. Nástroje na lepšiu reguláciu v, obra- v oblasti ochrany spotrebiteľa. Prezentácia. Máme tu kolegov z komisie. Dan Ajnajzi, ak sa nemýlim. nástroj na posúdenie vplyvu na spotrebiteľa a tie tzv. consumer scores. Ako náhle budeme mať slajdy k dispozícii, odovzdávam slovo. Takže, nech sa páči. A keď niekto odíde, tak to znamená, že nemáte záujem o spotrebiteľov. My to zapíšeme. Takže to som si zapísala, kto všetko odchádza a na stretnutí koordinátor to nahlásim. Nech sa páči, Dan. Ďakujem pekne za tú podporu. Teší ma, že mám príležitosť prezentovať dva body. Jednak ten scoreboard, hodnotiaca eh, tabulka spotrebiteľských trhov na rok 2016 a potom nástroj na posúdenie vplyvu na spotrebiteľa, impact assessmentu. Pripomeniem kontext. Scoreboard E, tieto hodnotice tabulky sme vytvorili v roku 2008 a predstavujú základ e, vlastne e, našich dokumentov v oblasti spotrebiteľov, tak ako to komisia analýzuje. Máme dva druhy takýchto tabuliek. Obe sa venujú monitorovaniu výstupov, spotrebiteľských výstupov na vnútornom trhu. Je to tá spotrebiteľská tabulka, ktorá bola naposledy 15. septembrí minulý rok a hodnotí situáciu tejto oblasti v rámci členských štátov. Hovorí sa tam o rôznych problémoch, ktoré existujú, nakoľko je dôvera na trhu, ako sa riešia pri vzniknuté problémy a spory a ako sa využíva e-commerce. A potom máme tu ten scoreboard, táto sa tabulka spotrebiteľských trhov. O tej hovoríme dnes. Posledné vydanie bolo v septembri tu sledujeme výkon spotrebiteľských trhov. z pohľadu spotrebiteľa sú, tam, sú tu viaceré rozmery, e, výber, e, porovnateľnosť a tak ďalej. A napríklad ide to až po splňanie predstav spotrebiteľa. Máme tam aj metodickú revizu, ktorá prebehla. Tam sme o tom hovorili s našimi aktérmi, s jednotlivými službami komisie. Mali sme tu aj vedeckú podporu od IRC. Takisto sme to konzultovali so sekretariatom IMCO, celý tento proces. A výsledok, e, výsledkom boli viaceré vylepšenia v oblasti metodiky. Teraz budem hovoriť o e, teraz sa teda budem hovoriť o tej hodnotiacej tabulke Je to istý prehľad toho, ako európsky občania vlastne fungujú ako spotrebitelia na trhu, pokiaľ ide o kľúčové služby a takisto aj tovary. Na základe e, údajov z roku 2015 vychádzame z 5. vlny veľkého preskumu, e, kde sme sa pýtali e, spotrebiteľov, ktorí nedávno nakupovali na jednotlivých trhoch, aké mali skúsenosti, aké mali názory, pokiaľ ide o tieto trhy týka sa to všetkých členských štátov, takisto Norska, takisto Islandu a vzorka je 500 rozhovorov na krajinu a na trh s výnimkou niektorých štyroch konkrétne teda krajín. Máme zaujímavé údaje. Dáta teda máme z roku 2015 a teda je to isté vyhodnotenie situácie na trhu ešte predtým, ako sa začali niektoré nové iniciatívy do strany e, komisie Juncker, predtým, ako vstúpili do platnosti. trhov je zahrnutých vo vydaní 2016 a hlavný indikátor, na základe ktorého sú zoradené, to je kompozitný ukazovateľ Eh, index eh, výkonnosti trhu, Market Performance Index. Je tam 5 komponentov, ktoré tam vidíte uvedené, teda porovnateľnosť podmienok, ako ľahké alebo ťažké je pre spotrebiteľov porovnávať podmienky na trhu alebo ponuky na trhu, potom dôvera eh, voči poskytovateľom služieb a tovaru, či teda plňa pravidla potom e, miera, do ktorej e, sa očakávania spotrebiteľov e, aj realizujú na danom trhu, potom do akej miery sú spokojní spotrebitelia s voľbou jednotlivých poskytovateľov a nejaké problémy, ktoré alebo komplikácie, k ktorým dochádza z pohľadu spotrebiteľa. A dokopy to vytvára jeden ukazovateľ. Prebehlo to teda, alebo prešlo to aj takou metodickou revíziou a závery boli také, že index je robustný, ale zároveň sme zavedli aj nejaké vylepšenia. Jeden z nich, jedno z tých vylepšení je, že dôležitosť jednotlivých komponentov, a teda akú váhu dostávajú v rámci celkového indexu, toto je indikované zo strany samotných respondentov, takže sú oni e, dotazovaní, akú relatívnu dôležitosť prikladajú jednotlivým aspektom. Hlavné zistenie. Hlavné zistenie je, že je tu celkové vylepšenie, pokiaľ ide o fungovanie spotrebiteľských trhov z pohľadu spotrebiteľa a pozitívne trendy sa dokonca aj zrýchľujú v porovnaní so situáciou napríklad v roku 2010. Vidíme, že v oblasti služieb ten pokrok je rýchlejší v roku 2014-15 než v prípade tovaru, čo e, vlastne e, zmenšuje tie rozdiely, ktoré sa predtým e, v minulosti skôr zväčšovali. Rozmýšľali sme, čo by toto vylepšenie výkonnosti mohlo vysvetliť a hlavný záver, ktorému sme dopracovali, je, že sa vylepšili ekonomické podmienky možno od tej krízy. Je tam ale istá korelácia, ktorá to nepodporuje, toto tvrdenie, takže do istej miery minimálne to musí súvisieť s reformami, ktoré zaviedli členské štáty, štruktúrálne reformy, ktoré teda už e, dosahujú to, že spotrebitelia majú lepšie, lepšie skúsenosti na trhu. Tam vidíte, ako je to v jednotlivých sektoroch, ako sa tie vyvíjajú, E, a napríklad vidíte, že to najlepšie vylepšenie je v oblasti finančných služieb, ale zároveň tam e, tie čísla sú najnižšie v rámci toho sektoru, čiže najviac sa zrýchlu, alebo najrychlejšie sa vylepšujú, ale furt sú na poslednom mieste. Tak. Čo teda toto zlepšenie spôsobuje? Zvyšuje sa v prvom rade dôvera spotrebiteľov voči obchodníkom, že teda títo budú rešpektovať pravidla, takisto sa e, zlepšuje tá miera, do ktorej očakávania spotrebiteľov sú aj naozaj splnené. A takisto sa výrazne e, navýšila alebo zvýšila porovnateľnosť jednotlivých podmienok, alebo teda e, ponúk, pardon. Čiže vidíte na tom slajde, ako to, čo sa stalo v roku 2015, že to bolo vlastne e, zrýchlenie ešte istým spôsobom predchádzajúceho vývoja. Otázka toho, ktoré trhy majú lepšie výkony, alebo ktoré sa, kde sa tá situácia najviac vylepšuje, tam e, tu na to teda vidíte Eh, eh, teda eh, dovolenkové ubytovanie na prvom mieste, potom kultúrne a zábavné služby a potom komerčné športové služby a na spodku tie najhoršie nehnuteľnosti, alebo teda realitné služby, takisto hypotéky a investičné produkty. Tieto tri boli dlhodobo na poslednom mieste aj v minulosti. Možno nie v tomto poradí, ale boli to posledné tri. Potom, pokiaľ ide o tovar, najlepší výkon e, knihy, časopisy, noviny, spotrebiteľský, alebo teda zabavný tovar a potom veľké spotrebiče do domácnosti a na posledných miestach naopak, a to je tiež podobné ako v minulosti, e, palivo, e, meso a mesové výrobky a e, auta z druhej ruky. Vidíme, že bankové služby, tie sa, tam sa situácia zlepšuje, aj keď stále e, nie je dobrá. A v prípade e, pôžičiek požičiek a kreditných e, kariet, tam sa situácia takisto výrazne e, zlepšuje, takisto aj v prípade železničnej dopravy. Keď sa pozrieme na skupiny trhov v rámci tých klastrov, v rámci trhov so službami, tu na tomto grafe vidíte na vertikálnej osi, ako veľmi sa výkon zlepšil v daných, na daných trhoch. Napríklad vidíte, že máme tu klaster, ktorý my voláme bankové služby, služby bankovníctva, to sú štyri finančné služby, alebo štyri trhy mimo e, poisťovníctva. Tam e, ten trend bol najviac pozitívny, ale vidíte na tej horizontálnej osi, tam je tá, to hodnotenie naďalej najnižšie. A rekreačné služby, tie majú e, najlepší výkon, ale najmenej sa zlepšujú, zase naopak. V prípade tovaru je tá situácia trochu iná, tam vidíme, že tie, jeden z tých lepšie fungujúcich klastrov, uh, to je ten eh, tovar, polotrvanlivý tovar, eh, ten zároveň sa výrazne zvýšil alebo zlepšil a takisto patrí medzi tie najúspešnejšie, takže to je zaujímavý prípad. To, čo som doteraz povedal, to, to, je, to je agregátny e, pohľad na celú Európsku úniu. ale vidíme veľké rozdiely v tom, ako fungujú jednotlivé trhy v jednotlivých krajinách, aké majú výkony. Tu vidíte ten obraz. Toto sú tie tri trhy s najväčším rozptýlením z hľadiska výkonu podľa krajín. Vidíte tých horých e, to rozmiestnenie krajín a najväčší rozdiel je v oblasti elektriky, ten rozdiel je 34,1 e, percentuálneho bodu, takisto aj pri vode a vlakoch. Tu vidíme, že je pred nami ešte dlhá cesta z hľadiska zlepšovania a fungovania trhu na úrovni jednotného trhu. Teraz konkrétne zistenia pre trhy. Ako som povedala, finančné služby sa lepšili najviac, ale majú najnižšie výkony. V Telekom je najväčšie poškodenie spotrebiteľov. E, tu sa vyskytujú totiž problémy najčastejšie. Tam najviac e, hlásia spotrebitelia problémy. A Najnižšiu mieru dôvery majú realitné služby. Potom došlo prvýkrát k nárastu e, spotrebiteľov, ktorí menia dodávateľov v niektorých trhoch, na niektorých trhoch. A prvýkrát od roku 2010 máme viac spotrebiteľov v oblasti elektrickej energie, ktorí menia dodávateľov. Pokiaľ ide o poisťovanie, tak e, najväčšia ja škoda je vtedy, keď nastane e, problém. A Mm, súvisí to s určitým časom alebo so spustením poistky a podobne. Celko 11 spotrebiteľov v tých službách, čo sme skúmali, zmenili poskytovateľov. To ukazuje náraz v porovnaní s rokom 2013 a je to zmena oproti predchádzajúcim trendom v rokoch 2011 napríklad. Vidíme to najmä v oblasti rekreačných služieb a najmenej sa to vyskytuje v bankovníctve. Mm, keď hovoríme o zmene poskytovateľa, ale tá miera e, zmeny nestačí na to, aby sme dokázali, ako dobre to funguje. Kladli sme aj ďalšie otázky k takémuto prechodu, napríklad, či je ťažké alebo ľahké zmeniť dodávateľa a tí, ktorí nezmenili, prečo nie. Pokiaľ ide o ľahko zmeny, tak tu sú e, zo skupenia trhov a najľahší prechod. Zoberme si rekreačné služby a poisťovnícke služby. A v Telekom je to, e, povedzme, ťažšie. Analýza podľa trhov ukazuje, že komerčné športové služby poistenia vozidla a domova boli najlacnejšie, ale hypotéky E, pevné linky telefónov, cenné papiere a tak ďalej, tam majú najnižšie hodnotenie z hľadiska ľahkosti prechodu a najnižšie sú hypotéky, to je no tam vôbec nie je žiadna zmena v ľahkosti e, zmeny poskytovateľa. Takže prvýkrát sme tu aj urobili multivariantnú štatistickú analýzu, kde sme sa zaoberali rôznymi socioekonomickými charakteristikami spotrebiteľov. Táto, tento typ analýzy sa líši v tom od ostatných, že umožňuje vypočítať čistý účinok rôznych charakteristík, tým, že kontrolujeme tie ostatné. A čo sme zistili je, že finančná situácia je to, čo má najvyšší relatívny vplyv na celkové e, hodnotenie výkonu trhu spotrebiteľmi a má to aj vplyv na problémy. Ak máme chudobnejších e, spotrebiteľov, tak tí často hodnotia negatívnejšie trhy a je to aj v súvislosti s tým, že majú ťažší prístup k niektorým službám alebo keď majú problémy, ťažšie dosiahnu pomoc. A nedávno sme robili štúdiu o zraniteľnosti spotrebiteľov a tu sme videli celkom dobrú koreláciu. Napríklad spotrebitelia, ktorí sú v ťažkej finančnej situácii, sú častejšie konfrontovaní s problémom prístupu napríklad nemajú prístup k e-obchodu alebo nedostanú pôžičku. A je to aj zraniteľnejšia skupina než druhé vo všetkých dimenziách zraniteľnosti. Vzdelanie má tiež relatívny vplyv na to, čo na hodnotenie spotrebiteľmi má tam negatívny, je tam negatívny vzťah medzi hodnotením výkonu trhu a úrovnou vzdelania, čo naznačuje, že vzdelanejší ľudia majú vyššie očakávania a sú to aj e, pozornejší spotrebitelia. Zaoberáme sa aj ďalšími ukazovateľmi, ktoré nie sú súčasťou hlavného kompozitného indexu, ale hľadáme koreláciu s konkrétnymi špecifickými komponentmi Napríklad pri analýze cien sme zistili, že je korelácia medzi ľahkosťou prechodu a úrovňou cien. To znamená, že ceny sú nižšie v tých krajinách, kde je zmena mm, poskytovateľa ľahká a napríklad elektronické výrobky, elektrické prístroje, knihy, časopisy, poštové služby a poistenia vozidla, vozidiel. Tam vidíme koreláciu medzi tým, ako aká je úroveň ceň a cien a, a ako spotrebitelia hodnotia úroveň výberu. Ak sú spokojní s úrovňou výberu, tak sú tam aj ceny nižšie. To je len tie toto boli len tie hlavné body z eh, hodnotiacej tabulky a dokument je k dispozícii na webovej stránke. Máme aj infografiku fact sheets a rád zodpoviem na vaše otázky, ak nejaké máte. Takže mám prísť k ďalšej prezentácii? Ďakujem. Môžeme ísť ďalšou prezentáciou? OK. Ak nemáte otázky, áno. Evelyn má otázku. Mám jednu otázku a síce tie čísla, čo ste tu uviedli, pokiaľ ide o zmenu e, poskytovateľa a povedali ste, že v poisťovníctve je to ľahšie, ako napríklad pri telekome, áno? Ak tomu správne rozumiem, tak je to aj preto, alebo preverovali ste, či existuje korelácia so zmenami zmluv, lebo ja viem, že pri Telekome sa potom ponúkajú nové zmluvy, ale popri tom napríklad tak je tam zmluva, ktorá zvyčajne trvá dva roky tá tým nie je ovplyvnená a pri poisťovniach, ak dojde k zmene zmluvy, tak automaticky vzniká právo e, zmeny bez toho, aby sa tam riešila táto doba viazanosti, tak povediac. Riešili ste to, pretože to zohráva tiež úlohu, prečo v jednej branži dochádza k častejšej zmene ako v druhej. Ja to vidím tak, a je to vo všetkých sektoroch, tam spotrebiteľská spokojnosť na spotrebných trhoch je vtedy, ak fungujú efektívne. A potom je to aj ten posledný bod, a to je prepojenie spokojnosti a že hovoríme, že kde je väčší výber, sú nižšie ceny a vyššia úroveň spokojnosti. Vidíme tu na veľmi podrobnú prácu, výsledok podrobnej práce. Takže teraz by som začal hovoriť o, tej, o tom prechode, zmene do poskytovateľa. Máme dva typy prechodu. Jeden sa nazýva externý, to znamená, že zmeníte poskytovateľa, ale môžete zmeniť aj kontrakt, produkt alebo tarifný plán s tým istým poskytovateľom. To nazývame interný, interná zmena, interný prechod. My sme sa zaoberali len E, externým, e, externou zmenou, nie internou, ale v ďalšej vlne sa chceme zaoberať aj tým, že sa mení produkt do toho istého poskytovateľa a spýtame sa aj na dôvody prečo. že či našli lepší kontrakt alebo lepšiu ponuku alebo zmluvu, podmienky. Budeme sa zaoberať aj externým, eh, externým prechodom zmenou. Máme tam správu o takých ukazovateľoch a my len budeme porovnávať to, čo je porovnateľné. Budeme mať rovnaké otázky, hej, vtedy, eh, aby to bolo zlučiteľné aby sme vedeli posúdiť, či došlo k nárastu napríklad osob, ktoré zmenili poskytovateľa. Budeme ta, zaoberať len externým, externým no zmenou dodavateľa podľa tejto našej definície. Okrem toho sa pozeráme na to, ako ľahko sa dá e, e zmeniť dodavateľ. a prečo sa, ne, alebo prečo sa rozhodli nemeniť. Skutočne ľudia, ktorí menia poskytovateľa, uvádzajú, že je ľahšie e, do, urobiť zmenu v poisťovni ako v do, poskytovateľovi telekomu. A sú na to určite dobré dôvody. A záleží aj na kontraktoch, ktoré majú. To, či sa zlepšila spokojnosť vo všetkých odvetviach tento ukazovateľ výkonu trhu, to nie je len spokojnosť spotrebiteľa, ale aj konkrétne skúsenosti konkrétne skúsenosti, porovnateľnosť, dôvera, utrpená škoda a podobne. Tomu došlo k nárastu na všetkých trhoch, ktoré sme takto skúmali. Keď hovoríme o agregátoch, niekde je to veľká zmena, niekde malá zmena, ale vždy nárast. A keď si pozrieme trhy a krajiny, tak vidíme niektoré krajiny, kde niektoré e, trhy z hľadiska výkonu klesli. Toto sú agregované výsledky, ale keď sa rozmelnia, tak máme kontrastnejší obraz a vidíme, pokiaľ ide o túto disperziu výkonov v rôznych krajinách pre rôzne trhy, tak to zodpoveda vývoju evolúcii z predchádzajúcej vlny k tejto vlne. Pokiaľ ide o výber, voľbu, ponuku, tak sme zaviedli to, čo nazývame ako zlepšenie v tejto otázke k ponuke, k výberu pretože sme sa nepýtali na to, že či je viac alebo menej výberu, ale pýtali sme sa, ako sú spotrebitelia spokojní s dostupnou ponukou, výberom, voľbou. Toto nám naznačili mnohí, totiž mnohé zainteresované strany, pretože väčšia ponuka, väčší výber neznamená vždy, že je to lepšie pre spotrebiteľa Vyžaduje si to aj ďalšie komponenty, ja neviem, transparentnosť, porovnateľnosť a podobne. Takže išlo tu o to, ako spokojní sú ľudia e, s to, tým, čo majú k dispozícii. A videli sme, že tam, kde ľudia odpovedali, že sú spokojní s dostupnou ponukou výberom na týchto špecifických trhoch, nie na všetkých, ale tu, čo sme skúmali, to koreluje aj s nižšími cenami. Budeme sa tým ďalej zaoberať a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať a budeme asi v budúcnosti skúmať aj nové trhy, ďalšie trhy, tie, ktoré sme teraz neskúmali. Mám ešte jednu otázku. Naozaj nemôžeme miešať internú a externú zmenu dodavateľa. Ale vždy počujem o ochrane spotrebiteľa v súvislosti s výhodnejšími cenami a pri vašich e, zisťovaniach ste sa zaoberali aj otázkou kvality, alebo naozaj ide vždy len o tú ponuku a cenu, o ten výber a cenu? Spomenul som, že cena nie je súčasťou ukazovateľa výkonu trhu na, pri našom rankingu. Máme aj ďalší ukazovateľ, ktorý skúmame v korelácii s našimi ukazovateľmi. Kvalita. Tam máme jednu otázku, ktorá je súčasťou tohto ukazovateľa a to je, že do akej miery splnil momentoch očakávania spotrebiteľov za predchádzajúci rok. A to je jedna z vecí, kde vidíme významný nárast. Je to jedna z tých hlavných vecí e, z oblasti rešpektovania práv spotrebiteľa a práve to je to celkové zlepšenie, ktorým sa zaoberáme. Nekladli sme podrobné otázky o kvalite. Toto je skôr téma na hĺbko, pre hĺbkovú štúdiu a keď vidíme nízko fun- slabo fungujúce trhy, tak zvyčajne tam robíme nejaké indexové štúdie, aby sme lepšie pochopili, aké sú dôvody pre nespokojnosť. To je to, čo mám najbližšie k tomu. To je naplnenosť očakávania, ako som povedal. To je to, čo máme k tomu najbližšie, povedzme. Takže prejdime teraz z druhej prezentácie. Ja sa chcem len spýtať, či sa môžeme viacej dozvedieť, ak by sme to študovali podľa krajiny. Máme tu veľmi široké totiž konštatovania a musíme sa snažiť pochopiť samozrejme, čo chcú spotrebitelia, ale určite na to teraz nebudete možno odpovedať, ale možno by bolo zaujímavé sa zaoberať aj podrobnejšie tými údajmi rozčlenenými inak troška. V tejto druhej Mm, prezentáciu ešte predtým. Súhlasím s tým, čo ste povedali. A v našej hodnotiacej tabulke máme aj to, čo nazývame fiš krajiny. To je oveľa podrobnejšie. Podľa jednotlivých krajín tam vidíme fungovanie trhu v porovnaní s predchádzajúcim rokom v danej krajine alebo sú tam aj určité podrobnosti, ktoré vysvetľujú či sú niektoré trhy, kde krajina funguje veľmi dobre a niektoré iné krajiny ako. Ale to je len hodnotiaca tabulka, prehľad a viac podrobností je v tých podrobných štúdiách o špecifických trhoch. Teraz by som prešiel k prezentácii nástroja, ktorý hodnotí vplyv e, spotrebiteľov. Je to nástroj, ktorý sme vyminuli posledný rok. A je súčasťou balíka lepšej regulácie, ktorý pripravila Európska komisia. Vychádzame z premisy, že kvalita politických rozhodnutí sa dá zlepšiť, keď sa budú uplatniť princípy lepšie regulácie pri príprave, implementácii a vyhodnocovaní politik. Usmernenia, lepšie regulácie a na to stanovené nástroje komisia uplatňuje všetky oddelenia, tak aby sme vždy vychádzali z nejakých dôkazov pri našich politikách, aby to boli informované rozhodnutia, a tiež, aby boli prijaté e, na čas. Tá hĺbka tej analýzy e, musí vychádzať aj e, z významnosti dopadov takejto, takejto iniciatívy. Hlavné usmernenia lepšie regulácie stanovujú povinné kroky v každej fáze cyklu politiky a potom sú tu tie nástroje, ktoré sú operatívnejšieho charakteru, čiže e, týka sa to konkrétnych situácií e, nástroj e, vyhodnocovania dopadov na spotrebiteľa je súčasťou tohto súboru nástrojov. Tie nástroje nie sú závislé, pardon, záväzné, ale pokiaľ ide o dopady na spotrebiteľov, tam naozaj narastá záujem a využívanie tohto nástroja e, posúdenia vplyvov. Obsah sa skladá z troch blokov. Po prvé, e, samotná tá podstata e, alebo zdôvodnenie, prečo je potrebné urobiť takéto posúdenie vplyvov, potom hlavné dimenzie, rozmery tých dopadov na spotrebiteľov, lebo tam môže byť tých rozmerov viacej, a potom ešte metódy, a dostupné údaje na vykonanie takéto analýzy. Adekvátne posúdenie dopadov na spotrebiteľov. Toto je horizontálna otázka, lebo sa týka naozaj širokého spektra politík. Toto súvisí hlavne s produktami a trhami, ktoré sú čoraz komplexnejšie a tiež stavnúca populácia a jej nové potreby a potom hospodársky zraniteľné časti populácie, potom dopady hospodárskej krízy, ktoré ešte stále cítia určité regióny Európy, určité kategórie občanov, potom potreba vytvoriť udržateľnejšie spotrebné vzorce, potom presila informácií alebo zával informáciami a, a nové a požiadavky, pokiaľ ide o výber, a, e, teda aké majú možnosti spotrebitelia výberu e, vzhľadom na liberalizáciu trhu v určitých sektoroch, teda hlavne v určitých sektoroch. Operatívny nástroj posúdenia vplyvov, spotrebiteľských vplyvov. E, to je taký súbor viacerých otázok. Tie tu máte všetky uvedené, čiže či by to vplývalo na možnosť spotrebiteľa profitovať vnútorného trhu. To sa týka napríklad politík, kde sa odstraňujú cezhraničné bariéry, ako napríklad geoblocking alebo diskriminácia vzhľadom na e, miesto pobytu spotrebiteľa. Druhá otázka, e, vplyvalo by to na ceny, kvalitu, dostupnosť alebo výber e, ponuku, e, ktorú má na výber e, spotrebiteľ, pokiaľ ide o služby alebo tovary. Politiky na posilňovacej súťaže alebo také, ktoré znižujú náklady podnikov, tie zrejme znižia spotrebiteľské ceny, zlepšia e, kvantitu, e, často aj kvalitu a teda zlepšia možnosť výberu pre spotrebiteľa a tiež e, pomôžu predchádzať nekalým postupom na trhu. Po tretie, bude to vplývať na informácie, znalosti, dôveru alebo ochranu spotrebiteľa politiky, ktoré napríklad znižujú informačné asymetrie alebo uh, E, ktoré znižujú náklady prístupu k informáciám zo strany spotrebiteľov. Tieto môžu zlyhania trhov e, napravovať, môžu e, spôsobovať informovanejšie rozhodnutia, zvyšujú mieru dôvery a aj ochranu spotrebiteľov trhy, kde je veľká asymetria informácií, ako napríklad finančné poskytovanie, e, reality, e, auta z druhej ruky a tak ďalej. E, to sú naozaj citlivé oblasti a tu je naozaj tento úhol veľmi, veľmi relevantný dôvera v efektívny výkon spotrebiteľských práv a možnosť nápravy, a to aj cez hraničnej na celominutnom trhu. Toto prispieva k adekvátnemu fungovaniu trhu. Toto je osobitne dôležité v kontexte digitálnej revolúcie, eh, kde sa zjednodušuje cezhraničné nakupovanie, ale tiež je tu eh, možnosť eh, pre podvodných aktérov púšťať sa do nekalých praktik. Plývalo by to na bezpečnosť alebo udržateľnosť služieb alebo tovarov pre spotrebiteľov napríklad priame komunikačné kanály ako loga, značky a tak ďalej. To sa používa niekedy v reklame. Toto môže spotrebiteľom pomôcť vyhodnotiť a porovnať produkty na trhu. Môže ich to viesť k udržateľnejšiemu životnému štýlu, e, zdravšiemu, udržateľnejšiemu a tak ďalej. Samozrejme, ak ide o dôveryhodné e, symboly. A či by e, to Um, nejakým spôsobom vplývalo na zraniteľných spotrebiteľ. Toto je naozaj dôležitá otázka. Potenciálne zraniteľné skupiny aby bola ich bezpečnosť, hospodárske záujmy a zdravie chránené a aby e, nemali väčšie problémy e, prijať informované rozhodnutie e, pri nákupe tovarov a služieb. Zraniteľnosť spotrebiteľov to môže znamenať príslušnosť k určitej sociálno-demografickej skupine alebo ekonomickej skupine, e, ktorá nie je dostatočne e, schopná e, z hľadiska spotrebiteľského konať toto je dynamický koncept. E, Každý spotrebiteľ môže e, potenciálne byť zraniteľným v určitých okolnostiach, napríklad e, vzhľadom na zmenu životnej situácie alebo vzhľadom na komplexnosť tovarov, služieb alebo trhovej praxe Eh, kedy teda vlastne spotrebiteľom môže byť zložité prijať informované eh, dobré rozhodnutie. Kľúčové koncepty, ktoré sa pri eh, posudzovaní spotrebiteľských vplyvov využívajú, to sú blahobyt spotrebiteľov, to sa týka jednotlivých prínosov vyplývajúcich zo spotreby tovarov a služieb, čiže to je tzv. spotrebiteľský prebytok. Potom globalizácia, digitalizácia, jednotne takto všetko umožňuje spotrebiteľom profitovať zo veľa širšej možnosti výberu produktov, čo zlepšuje ich blahobyt nad rámec e, prístupu e, napríklad k nižším cenám, a širší výber, širšia ponuka, s týmto zlepšuje ich, ich blahobyt. Potom e, spotrebiteľská nevýhoda e, alebo úkor, toto je teda e, škoda, ktorú môže utrpieť spotrebiteľ, keď na trhu e, dochádza k nejakým e, nedokonalostiam, štruktúrálny úkor, e, toto je suboptimálne fungovanie trhu a potom osobný úkor, to sa týka problémov, s ktorými sa na trhu stretáva jednotlivý, jednotlivý spotrebiteľ. A potom posledná vec, spotrebiteľské podmienky, ktoré meriame na základe e, tabulky, e, scoreboardu, teda snahou je zlepšiť e, prospech pre spotrebiteľov, tam tri hlavné dimenzie. Ja som ich spomínal v úvodnej prezentácii, dôvera, znalosti, súlad a potom ešte vykonávanie a náprava, riešenie sporov a tak ďalej mm, to sú vlastne tie tri hlavné fáze transakcie pred, počas a po transakcii medzi e, spotrebiteľom a, a predajcom. Ďalej poskytujeme e, funkciu helpdesku. E, tento dokument je naozaj živý, vyvíja sa a niekedy jeho využitie si vyžaduje ďalšiu pomoc alebo podporu a túto my aj kolegom v komisii poskytujeme hlavne pokiaľ ide o identifikáciu relevantných údajov alebo výskumov, ktoré sú k dispozícii, e, ďalej e, prístup k e, aktérom spotrebiteľským, keď je potrebná konzultácia, teda kto sú títo aktéry, to treba osloviť a potom metodická podpora pri uplatňovaní nástrojov a metód vrátane nového zberu údajov, ak je to potrebné. Pokiaľ ide o metodické údaje a zdroje údajov, samozrejme e, spotrebiteľská e, tabulka vyhodnocovacia je dôležitým zdrojom. E, sú tam údaje naozaj reprezentatívne pre všetky krajiny EÚ, vývoj v čase je tam zohľadnený a tak ďalej. Potom harmonizované, harmonizované údaje o stiažnostiach spotrebiteľov. To sa harmonizovanie podľa odporúčania z 2010 všetko archivuje, tieto údaje teda zbierame a Využívame agregovanú databázu, e, databáza e, systémov včasného varovania, pokiaľ ide o bezpečnosť produktov a potom e, hĺbkové trhové štúdie určitých sektorov. Napríklad ide o trhy ktoré v tom scoreboarde vyskočia ako nízkovýkonové. A toto je posledná časť mojej prezentácie, čiže aktuálna situácia, ako sa spúšťa tento nástroj. My sme v kontakte e, s kolegami v rôznych oddeleniach komisie a pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nástroja do posiaľ, dá sa povedať, e, že sa to odráža v revízii e, príručky, teda manuálu a udržateľnosti obchodu, respektíve o vplyvov v tejto oblasti. To je teda manuál, ktorým sa riadíme. Potom ekonomické štúdie, e, pokiaľ ide o vyhodnocovanie, e, teda e, dopadov na obchod a potom ešte iniciatívy týkajúce e, sa napríklad insolvencie alebo e, digitálnych e, zmluv alebo DPH. Čiže toto je len taký príklad z pár oblastí, kde sa tento nástroj využil, ale je to samozrejme prebiehajúca práca. A my teda podporujeme v rámci helpdesku e, všetky oddelenia komisie, aby využívali tento e, nástroj pri príprave e, čo najširšieho spektra politik komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Má niekto otázky? Andreas? Pani, Pani predsednička. Pani predsednička, áno, naozaj vynikajúca prezentácia. Mám otázku týkajúcu sa obsahovej a analytickej e, komponenty toho, podni- toho pojmu spotrebiteľský blahobyt. Veď aj pani Gebhardt e, sa pýtala a teda e, dostala odpoveď, že finančné aspekty tu nezahrávajú úlohu, no ale neviem, ako je to s tým spotrebiteľským blahobytom, ako to vydefinujete, keby ste mi to prosím mohli, mohli objasniť. Nech sa páči, ak sa k tomu chcete vyjadriť. Áno. Áno, tento koncept, ako som spomínal, je súčasťou toho nástroja. Týka sa to individuálnych benefitov zo spotreby tovarov a služieb a meria sa typicky konceptom toho spotrebiteľského prebytku toto je bežný hospodársky termín, teda rozdiel medzi tým, čo by spotrebiteľ bol ochotný zaplatiť za nejaký produkt a tým, čo naozaj zaplatiť musí keď sa to merá agregátne pre všetkých spotrebiteľov, tento prebytok je e, samozrejme agregátov spotrebiteľských blahobytov, tak toto to my e, využívame a naše hĺbkové štúdie trhu sa snažia v tých sektoroch, ktorým sa venujú, odhadnúť e, tie prínosy pre spotrebiteľov a teda ako zvýšiť blahobyt e, e spotrebiteľov e, rôznymi zásahmi a do trhu. E, toto je aj definícia e, spotrebiteľského blahobytu OECD, čiže je to bežný ekonomický, ekonomický koncept, s ktorým aj my pracujeme. Um, Ak to chápem správne, e, tento nástroj posúdenia ekonomických vplyvov je nový. To je fajn. Predtým sme žiadny nemali, takže je dobré, že nejaký máme. Ale keď sa pozrieme na tú legislatívu, ktorá teraz platí, e, toto je online nákup hmatateľných tovarov, rôzne krajiny, tam majú rôzne práva spotrebiteľov. Robili ste aj v tomto prípade e, posúdenie spotrebiteľských vplyvov a robili ste to od krajiny k krajine? Lebo nás by zaujímali detaľnejšie informácie. A komu tie otázky kladiete? Spotrebiteľom? Alebo si túto otázku kladiete iba v rámci komisie? Je to taká akademická aktivita. Lebo keď sa pozme na to pripomienkovanie o RIFITE, ktoré prebehlo teraz, teda celé spotrebské aký a iba 200 z 500 miliónov spotrebiteľov európskych reagovalo a zapojilo sa do pripomienkovania. Čiže toto bola téma naozaj e, par excellence spotrebiteľská a tak organizácie iba z niektorých krajín sa vyjadrovali, 12 krajín, vôbec žiadna reakcia z nich neprišla. Čiže tie otázky sú veľmi dobré, ale kto vám na ne odpovedia? A využili ste ich aj v prípade toho návrhu o hmatateľných e, tovaroch? A ešte Evelyn má otázku. Áno, odpoveď na otázku pána Šoba ma zaujíma a na tú moju, lebo to si trošku odporuje, čiže bolo by to dobre prehlbiť túto tému. A moja otázka teraz bude smerovať trochu inám, pokiaľ ide o ten spotrebiteľský blahobyt, čo to teda je a ako sa to definuje. Môže byť vôbec nejaká európska definícia teraz? keď vidíme, že spotrebiteľské právo sa vyvinulo dosť odlišne v členských štátoch, nie je to náhodou E, znamenie toho, že záujmy spotrebiteľ v členských štátoch môžu byť odlišné, alebo boli odlišné, alebo potom aj možnosť presadiť ich samozrejme. Lebo keď sa pozriem na Spojené kráľovstvo, že tam, e, keď e, tovar má nedostatky, tak um, si môže spotrebiteľ vybrať, či to vráti, vymení, dá opraviť v Nemecku tá diskusia nie je až taká veľká. Tam rozhodne väčšinou obchodník, e, čo s takýmto kázlovým tovarom. Čiže vnímanie spotrebiteľov v rôznych členských štátoch je často odlišné. Čiže ako takéto rozdiely riešiť a ako to odzrkadliť v tom, v tom spotrebiteľskom blahobite? Ako sa k takýmto otázkam staviate? komisia. Ďakujem, pani predsednička. Vaša otázka týkajúca sa návrhu online nákupu e, matateľných tovarov. Krátka odpoveď, áno. Riešili sme tam spotrebiteľské dopady dosť hlubkovo a je tu aj makroekonomické modelovanie, ktoré sa zaoberá dopadmi na celé hospodárstvo, spotrebiteľský blahobyt, spotrebiteľské ceny. A tieto údaje sú k dispozícii a sú aj dezagregované podľa krajín. ak si správne spomínam, k tomu posledeniu vplyvov je aj osobitná príloha, ktorá to všetko odráža. Čiže toľko k tomu. Rád by som ale objasnil, že ten nástroj, ktorý sme vyvinuli na posúdenie vplyvov, že jeho cieľom sú skôr ostatní kolegovia v komisii, iné DG, ktoré si možno neuvedomujú dostatočne že je potrebné spotrebiteľské dopady vyhodnotiť a tiež nevedia, aké sú na to dostupné nástroje a metódy. Čiže našou hlavnou cieľovou skupinou, pokiaľ tento nástroj, to sú ostatné oddelenia a teraz e, sa snažíme urobiť takú osvetovú kampaň, teda aby to využívali v čo najväčšej miere tento nástroj. No ale iniciatívy z nášho vlastného oddelenia, tak tam samozrejme takýto druh analýzy uplatňujeme už dlhodobo. To verejné pripomienkovanie na tému RIFITu Verejné pripomienkovanie sa líši od nejakého prieskumu alebo reprezentatívneho prieskumu, čiže vo verejnom pripomienkovaní tam ide o vstupy od respondentov, ktorí sa sami rozhodnú, že prispejú. Často sú to aktéry zainteresovaní, menej ide o jednotlivých spotrebiteľov, pretože keď sa chcete zapojiť do verejnej konzultácie, tak musíte e, mať určité e, znalosti, zručnosti, e, musíte sa oboznámiť s tou legislatívou a tak ďalej. A teda jednotliví spotrebitelia hm, často toto nemajú. Takže tá technika je dosť odlišná. Ale nie je dôležitá kvantita, dôležitá je kvalita e, toho, tých vstupov. Uh, a keď sú to aktéry, ktorí prichádzajú s tými vstupmi, tak to sú eh, eh, teda informovaní, informované osoby, ktoré odrážajú eh, spotrebiteľské záujmy, skúsenosti a tak ďalej. No a na zber tých dôkazov, na to máme rôzne nástroje, e, cenové informácie, e, testové, testovacie nákupy, e, rôzne národné prieskumy. Toto všetko má svoje osobitosti, ale ja by som nebol za to, aby ste veľmi promykov nevnímali ako nejaký prieskum a takže ste povedali, že nie je to reprezentatívne, lebo neveľa ľudí reaguje. Nie je to úplne iná, úplne iná aktivita. A pokiaľ ide o tie kľúčové otázky, to je len taká orientácia v tej analýze. A pod každou touto otázkou v tom nástroje e, sú uvedené e, metódy a zdroje údajov, teda podpora, pokiaľ ide o konkrétnu realizáciu tejto analýzy, ale uplatňovanie tohto checklistu. To je skladka zoznam, ktorý sa uplatňuje vo funkcii relevantnosti pre rôzne politiky. Pokiaľ ide tú tému spotrebiteľskej welfare nejakej, či môžeme mať tu nejakú definíciu, ktorá by e, fungovala v rámci všetkých členských štátoch, štátov, alebo aj kultúr, jazykov, ale o to nám tu ide. E, my práve túto rozmanitosť chceme zachytiť e, nejakým spôsobom, pretože práve ten zisk v oblasti welfare, e, ten, získa s tým, ten súvisí s tým e, spotrebiteľským nadbytkom a to je vlastne rozdiel medzi tým, čo ja ako jednotlivec by som chcel alebo bol by som ochotný zaplatiť za nejaký tovar alebo službu a medzi tým, čo je cena na trhu. Čiže ochota platiť je odlišná podľa konkrétneho jednotlivca. Možno niekto subjektívne hodnotí nejakú vec veľmi vysoko, tak bude ochotný zaplatiť tú istú trhovú prácu, e, cenu za ten produkt. Čiže má e, väčší ten odbytok ako niekto iný, kto si e, tu ten produkt hodnotí alebo cení menej. Keď sa to agreguje, tak hovoríme o spotrebiteľskom alebo agregáte spotrebiteľského nadbytku. Teda hovoríme tam o istých variáciách v rámci spotrebiteľského welfare. Zisky takéto oblasti to je zvyšovanie spotrebiteľského nadbytku vzhľadom k nejakým politickým krokom. Napríklad mm, politické intervencie, e, ktoré vedú k nižším e, cenám, tým pádom spotrebiteľský welfare je vyšší, tým, že spotrebiteľský, spotrebiteľský nadbytok je vyšší, ľudia majú rôzne pre, preferencie, ale vo všeobecnosti platí, že nižšia cena tu uvítajú všetci. Dobre, ďakujem pekne. Tým pádom môžeme uzatvoriť toto stretnutie. Ďakujem za vašu prezentáciu. Ďalšie stretnutie je zajtra ráno Začneme eh, s koordinátormi. Ďakujem.